Good afternoon, ladies and gentlemen. May I... Dobré popoludne, dámy a páni, poprosím vás, usaďme sa. And again, may I ask you to stop... Chcela by som vás poprosiť o ukončenie rozhovorov a o to, aby ste sa usadili. Veľmi pekne vám ďakujem. Vážené dámy a páni, otváram dnešné zasadnutie výboru Regi Európskeho parlamentu a dnes máme skutočne veľkú čest, že tu máme spoločné zasadnutie spolu s predstaviteľmi národných parlamentov z členských štátov. Dovolte mi však držať sa k klasického programu tým, že sa vyjadríme k prijatiu programu. Mám otázku pre poslancov a členov výboru REGI Niekto sa chce vyjadriť? Pán Fan Nisleroj za EPP, nech sa páči. Ďakujem pekne. Som rád, že sa v skrátkosti e, vyjadrieme k tomuto. Keď sme naposledy hovorili o ostrovoch San Martin a Antily holandské, teraz máme podobnú situáciu v Grécku a tá otázka, čo je na programe, sa týka toho, že keď budeme o tomto hovoriť a máme tu aj požiadavku, pani Spiraky sa chce vyjadriť, možno by mohla zodpovedať naše otázky, to znamená, aby tu bol čas na diskusiu. Ďakujem pekne pani Spiraky, ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem pekne pán Nistoroj, ďakujem za vyjadrenie solidarity gréckému ľudu. Dve slova z mojej strany chcem vás požiadať, aby sme Grécko dali do programu zajtra a navrhla by som, aby tento bod bol aj na pléne koncom novembra. Chcela by som takisto povedať kolegom, kolegom vo výbore REGI, že je veľmi dôležité vyjadriť solidaritu gréckému ľudu tým, že požiadame komisiu o prijatie národných príspevkov do projektov, ktoré sú financované z európskeho rozpočtu a ktoré súvisia s touto katastrofou a tým, že by sa zaviedla aj určitá forma pozmenenia pokiaľ ide o Európsky fond Solidarity. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Takže zajtra. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán, páne a páne poslankyne. Chcela by som povedať, že zajtra do poludnia po správach z dvoch delegácií, z rumunskej aj bulharskej delegácie pred hlasovaním, budeme mať rozdelený ten časový harmonogram tak, aby sme mohli uviesť tú situáciu týkajúcu sa Grécka a čením si vašu účasť na tomto bode, teda zajtra. A počas koordinátorov, stretnutia koordinátorov sme začlenili už do zložky koordinátorov diskusiu o možnej ústnej otázke týkajúcej sa práve situácie v Grécku po tých záplavách. Takže toto je všetko, čo môžeme z tejto, v tejto chvíli spraviť. Môžeme teda prijať a program s týmito vyjadreniami. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Schválenie zápisnice, návrh zápisnice z 19. a 20, a 10. oktobra 9. a 10. oktobra sú k dispozícii. Navrhujem, teda ak nie sú teda pripomienky, v priebehu tohto zasadnutia tieto budú teda považované za prijaté. Teda žiadne pripomienky k, týmto, k tejto zápisnici nevyužijem príležitosť vyjadriť sa k bodu vyjadrenia predsedu a prejdeme teda hneď k hlavnému bodu dnešného vyjadrenia, dnešného programu. Je to zasadnutie interparlamentárneho zasadnutia o budúcnosti politiky kohézie po období roku 2020, výzvy a ďalšie kroky do budúcna. Vážení kolegovia, vážení priatelia, vážení kolegovia a kolegyne, Teším sa, že vás môžem všetkých privítať v Európskom parlamente. Dnes sme sa tu zišli na tomto interparlamentárnom zasadnutí, aby sme hovorili o dôležitej téme. Budeme hovoriť o budúcnosti politiky, kohézi, koheznej politiky a o tom, ako bude vyzerať po súčasnom finančnom období, ktoré skončí v roku 2020. Už sme sa vyjadrili k téme, tejto téme v našom výbore opakovane pri viacerých príležitostiach a takisto sme pripravili uznesenie s názvom príprava obdobia po období 2020 v oblasti poheznej politiky a to vlastne bola správa z vlastnej iniciatívy, ktorá bola pripravená v tomto výbore. Tu sú stanovené kľúčové stanoviska parlamentu a bolo to prijaté na pléne v máji tohto roku. V tejto chvíli pracujeme na tzv. obnibuse, návrhu obnibuse, ktorý sa týka strednodobej evaluácie súčasného obdobia a pani Krell, ktorá bude hovoriť dnes v rámci programu je spravodajkyňou vo výbore REGI, pokiaľ ide o túto tému. Ako vieme, 7. správa o kohezii bola zverejnená počas Európskeho týždňa regiónov a miest v októbri a my sme už mali Prebehla teda diskusia o tejto téme tu v našom výbore spolu s pani Kretu, komisárkou, eh, ktorá, ktoré portfólium regionálny rozvoj a takisto eh, s výborom pre regióny. Náš výbor pripraví správu z vlastnej iniciatívy k tejto téme, k tomuto dôležitému dokumentu. Budúci rok konkrétna práca ohľadne budúceho financovania budúcej finančného obdobia začne a môžeme vyjadriť teda návrh hľadne viacročného finančného rámca v máji, tak ako sme boli informovaní a zajtra budeme mať zasadnutie a vypočutie s pánom Oettingerom, ktorý je komisár zodpovedný za rozpoč Európskej únie a ja dúfam, že budeme teda mať viac informácií k týmto témam. Takisto by som chcela aby sme mali e, plodnú diskusiu ohľadne víziev a príležitostí, ktoré máme pred sebou a takisto by sme sa mali pozrieť na tie overené postupy, ktoré vzýšli zo súčasného a predchádzajúcich finančných období. Takže my, členovia Európskeho parlamentu, očakávame skutočne plodnú a peknú diskusiu s vami dnes a želám vám skutočne úspešnú, úspešné chvíle e, v Európskom parlamente. Predtým, než začneme s rečníkmi samotnými, tak ako sa prihlásili, mám tu technické oznámenia, ktoré sa týkajú predovšetkým poslancov národných parlamentov. Ak sa chcete prihlásiť a vyjadriť, poprosím vás, vyjadrite žiadanku o vyjadrenie sa a dajte to k dispozícii zriadencom. Tieto dokumenty nájdete na vašom stole. Vidíte ich pred sebou? Je to jasné? Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja už vás poznám, takže je jednoduchšie vidieť, že kto sa hlási o slovo a to robíme takýmto postupom. A po druhé, budeme sa držať postupu, v rámci ktorého koordinátory v rámci politických strán v Európskom parlamente sa prihlásia a potom sa vyjadria poslanci národných parlamentov a potom ďalší. Takže teraz by som skutočne chcela veľmi srdečne privítať pani komisárku Krecu, ktorá je našim dnešným hostom a bude mať účasť na dnešnej diskusii. A takisto by som chcela pozdraviť a privítať pána ministra Ába, ktorý je ministrom zodpovedným e, v rámci estonského predsedníctva, pokiaľ ide o tému koheznej politiky. Tešíme sa, že ste prišli medzi nás boli ste tu a boli ste účastní na diskusie ohľadne problémov koheznej politiky. Takže toto je skutočne moja česť, e, že vás môžem privítať. A teraz dostane slovo hneď pani komisárka. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu, národných parlamentov. Ďakujem veľmi pekne za prizvanie Ďakujem za prizvanie na toto zasadnutie. Ako viete, pre nás, pre komisiu, národné parlamenty zohrávajú kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o kontrolu našich politík a zbližovaniu týchto politík s občanmi. Takže ja skutočne som veľmi vďačná všetkým poslancom, pretože my vieme, že kdekoľvek idem, snažím sa skutočne vždy stretnúť aj s poslancami národných parlamentov, aby sme vysvetlili priority Európskej komisie aby sme boli vždy v konštantnom dialogu s nimi. Vlastne to, že sa dnes stretávame v Dome Európskej demokracie, myslím, že je to veľmi dobrý čas a načasovanie na politický dialog. Takisto je to kľúčová chvíľa pre naše kľúčové politiky, pretože sme tu na to, aby sme hovorili o budúcnosti koheznej politiky po období 2020. Takisto sme dostali stanoviska od takmer všetkých členských štátov ohľadne budúcnosti tejto politiky a chcela by som sa týmto poďakovať všetkým z vás, ako aj Národným parlamentom, za vaše dôležité vstupy. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne. Takisto očakávam tú prácu, ktorú pripravil, e, pripravil výbor reky. Pani predsednička, skutočne vynimočne ste sa venovali a zasadzovali o prípravu týchto dokumentov. Takisto správa pani Vestva, ktorá bola veľkým prejavom zaangažovanosti do tejto oblasti a takisto e, stanovisko pána Schneidera, čo nám vlastne prinieslo veľmi veľa zaujímavých myšlienok. Ďakujeme veľmi pekne za vašu prácu. Takže dámy a páni, keď sa pozrieme na to, že európsky projekt priniesol skutočne bezprecedentné obdobie mieru a prosperity, ale predsa len hospodárska kríza a nátlak v kontexte globalizácie, migrácie a technologických zmien priniesli napätia, napätia v Európskej únii a prehlbili sa tie rozdiely, ako to vlastne vidíme aj v kontexte 7. správy ohľadne koheznej politiky. Tieto sociálne, hospodárske, sociálne rozdiely podkopávajú tie kľúčové hodnoty, na ktorých bola Európska únia vytvorená. A keď sa pozeráme do budúcnosti, tak vlastne do budúcna môžeme skutočne čeliť všetkým týmto výzom a prostredníctvom koheznej politiky. Prečo? Pretože je to konkrétne vyjadrenie európskej solidarity. Sú to politiky, ktoré zabezpečujú rovnaké príležitosti pre všetkých občanov vo všetkých regiónoch ako som už pola uviedla, komisia minulý mesiac uviedla 7. správu o stave koheznej kohézie v Európskej únii a táto správa skutočne zaznamenala viaceré veci. Poprvé, konvergencia je na úrovni Európskej únie a je tu na to, aby zabezpečila budúcnosť Európskej únie a zabezpečila fungovanie kohezie. Avšak Paradoxne táto správa takisto nám hovorí o tom, že tieto rozdiely sa prehlbujú medzi krajinami, ale aj v rámci krajín medzi miestnymi a vidieckými oblastiami, medzi perifériami a centrami v mestách, medzi malými a veľkými metropolitnými oblastiami. Takže toto je vlastne jeden z tých dôvodov, prečo si ja myslím, že kohezná politika by aj naďalej mala investovať do všetkých regiónov a ja viem, že tak výbor regi, ako aj ostatné členské štáty zdieľajú rovnaké pohľady. Správa nám takisto hovorí, že E, tá dynamika e, tejto kohezie sa ďalej vyvíja. Napríklad sociálne začlenenie migrantov, klimatické zmeny, energia, udržateľná doprava, základné služby ako napríklad zdravotníctvo, vzdelávanie, digitálne infraštruktúry, inovácia a výskum. To sú teda všetko oblasti, kde kohezná politika skutočne zaznamenala veľký rozdiel a mala by sa sústrediť na ne aj v budúcnosti oveľa viac. Mali by sme pokračovať v pomoci členským štátom a regiónom, pokiaľ ide o ich budovanie ich odolnosti na to, aby lepšie čelili výzvy budúcnosti v kontexte industrializácie. Dámy a páni, teraz je tá otázka, že ako to chceme dosiahnuť, ako sa chceme sústrediť na tie hmatateľné výsledky, ako chceme ponehať tie nejaké pravidlá a bokom a sústrediť sa na kľúčové veci, ako tú koheznú politiku lepšie sprítomniť tým, ktorí ju potrebujú, ako som už povedala, aby to bolo pri Eh, aby to bolo schodnejšie pre príjimateľov tejto pomoci, kde zabezpečiť tú stabilitu. Ja si myslím, že všetko začína s jedným slovom. Dôvera. Dôvera je veľmi dôležitá, musíme zjednodušovať. Ja skutočne podporujem radikálne zjednodušenie tejto politiky, ktorá nebola zmenená počas posledných 25 rokov a niekedy to je skutočne nočná mora pre tých príjimateľov tejto formy pomoci, takže musíme zjednodušiť zriadenie kontrolných a, a manažerských systémov a takto sa vytvorí tá dôvora medzi programovanými úradmi a európskymi inštitúciami. Ten prístup, ktorý je tu pre obdobie pre 2014 a 2020 nám poskytol slušne vysokú mieru uistenia, ale zároveň sa to preukázalo ako zdlhavé a obsávalo to veľa prekážok a preto potrebujem tento prístup celkovo uľahčiť. Ďalej potrebujeme aj zjednodušenie nákladov, to nie je jediný z tých prístupov. Je tu veľké, sú tu veľké kapacity, pokiaľ ide o podporu, kde skutočne komisia chce podporiť tie predtým už odhlásené podmienky. A kohezia je teda takou vlajkovou loďou tejto témy. V predchádzajúcich rokoch sme videli, že všetky regióny môžu čeliť zrazu nejakým neočakávaným výzvam a v rámci súčasného systému financovanie priorít koheznej politiky sú fixované už na začiatku implementačného obdobia a vyžaduje si to príliš veľa času na to, aby sa potom robili nejaké uspôsobenia. A máme tu veľa prípadov, ktoré e, by sme mali riešiť možno rýchlejšie, napríklad vo Valonsku, napríklad prípad firmy Caterpillar, kde tisíce ľudí, e, zamestnancov sa zrazu ocitli z jedného dňa na druhý bez práce, alebo napríklad národné prírodné katastrofy, Takže musíme jednoducho nájsť určitú formu flexibility pre budúcnosť. Podľa môjho názoru tie vyčlenenie finančné prostriedky v rámci koheznej politiky by mohli byť rýchlejšie rozmiestnené na to, aby sme čelili tým výzvam v nadchádzajúcom období. Flexibilita sa takisto navýši tým, že to bude mať jednoduchý regulatórny balíček, kde vlastne pravidlá, ktoré sa týkajú štrukturálnych fondov, budú tie isté. V neposlednom rade by som chcela zdôrazniť aj otázku správy veci verejných. My vieme, že zlá správa môže hatiť hospodársky rozvoj a vlastne znižuje ten dopad verejných investícií. Nie je to poprvýkrát, keď to hovorím, že peniaze nie je jednoducho všetko. My musíme skutočne budovať tie administratívne kapacity a preto sa obraciam tu práve na predstaviteľov národných parlamentov. Vaše poznatky ohľadne toho, čo sa deje vo vašich krajinách, volebných okrskoch, je veľmi dôležité a cenné. Vy máte jednoducho tie nástroje v rukách, ako aj skúsenosti, pokiaľ ide o implementáciu európskej legislatívy a myslím si, že vy zohrávate kľúčovú rozhodujúcu úlohu, pokiaľ ide o znižovanie tej administratívy a tých zbytočných predpisov, ktoré môžu hatiť tento proces. My si veľmi vážime stanoviska vašich krajín na to, aby sme našli spoločné e, stimuly, na to, aby sa implementovali štruktúrálne reformy. Takže, dámy a páni, ešte raz, dovolte mi na záver už povedať iba toľko, že by som zdôraznil, zdôraznila, že je veľmi dôležité, aby sme pracovali ruka v ruke, aby sme zabezpečili to, že každý európsky občan vo vašich volebných okrskoch vie a má pocit, že kohezná politika skutočne prináša pozitívne zmeny. Tá spoločná aktivita, ktorú sme navrhli na začiatku roku spolu s komisárkou Tysonovou, to sa už spustilo v regiónoch, ale čo skutočne je dôležité, aby momentálne všetci podporovali tieto tieto snahy. Národné parlamenty, komisia, ako aj národné a miestne úrady. Ja nežiadam, aby ste teraz chválili automaticky Európsku úniu iba za to, aby ste ju pochválili za to, že vlastne teraz snaží dosiahnuť, že ten či onen projekt skutočne pochádza z európskej úrovne alebo financujú európske prostriedky. Pretože mali sme tu takúto, toto očierňovanie z minulosti, kde sa hovorilo, že všetko, čo pochádza z Bruselu, je zlé a to, čo je dobré, tak to zaplatili štáty alebo primátori. V mojej vlastnej krajine som si zaplatil televízor pred dvomi rokmi a videla som tam veľkú show ohľadne investícií, kde 90% týchto financií prichádza vlastne z Európskej únie a nikto tam nepovedal, neodvážil sa povedať, že to prichádza z Európskej únie, takže si nemyslím, že nejaká iná krajina by mala takého komisára, ako je to v mojom prípade, a neprizvali by komisára, pokiaľ ide o informovaní o týchto aktivitách. Takže ja si skutočne myslím, že musíme urobiť ďalší krok, pokiaľ ide o tú komunikáciu. Ja som napríklad telefonicky bola v kontexte s komisárom Moedasom, ktorý bol v Manchestri, kde sme vlastne dali 150 miliónov eur a jednoducho nie je tam žiadne označenie alebo značka toho, že by to pochádzalo z Európskej únie. A keď sa opýtal komisár, odkiaľ prišli tie peniaze, tak sa povedalo, že e, od od starostu. Takže ja si myslím, že túto dôveru vzájomno nemôžeme podkopávať. Takže poprosím vás, buďme e, dôslednejší, pokiaľ ide o vysvetľovanie aj týchto kontextov. Naši kolegovia z výboru pre regióny budú skutočne radi, ak vám budú môcť poskytnúť konkrétne detaily ohľadne tých kohezných aliancií, ako som vám vysvetlila už skôr tohto roku a teraz a budete zakoordinovaní do týchto procesov aj vy. A na záver by som vás chcela informovať iba o tom, že predseda Juncker spustil minulý týždeň Task Force o subsidiarite a proporcionalite. Oznámil to vlastne aj v príhovore o stave Európskej únie v septembri a bude to pozostávať z členov národných parlamentov, Európskeho parlamentu a členov výboru regionov. Tento Task Force prichádza skutočne vo veľmi vhodnom období na to, aby sa ten politický dialog prehlbil, pretože budeme sa snažiť identifikovať to, ako naša politika môže byť efektívnejšia, ako môže priniesť tú pridanú hodnotu Európskej únie. Želám vám skutočne plodnú diskusiu a chcela by som povedať už iba toľko, že tento výbor je jeden z tých najlepších výborov, pretože pozostáva z ľudí, ktorí majú veľké poznatky, informácie, skúsenosti, pracujú v teréne, vedia, o čom tá práca je vedia, čo funguje a čo nefunguje. veľmi dôležité, aby sme spolupracovali v Európskom parlamente spolu s Komisiou Národnými parlamenty a skutočne ďakujem za toto pozvanie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Ďakujeme za vaše zaujímavé vystúpenie. Dali ste nám mnoho užitočných informácií. Um, chápem to tak, že musíte odísť onedlho do alpského regiónu cestujete. Dobre, aj to máme na programe onedlho. Viem, že ste veľmi zaneprázdnená. Ďakujeme za to, že ste prišli, že ste sa zúčastnili nášho stretnutia. A viem, že tu ostáva zástupca z vášho oddelenia, ktorý bude zastupovať komisiu aj po zvyšok našej schôdze, takže komisia nebude bez zastúpenia. Teraz eh, dám s veľkým potešením slovo nášmu ďalšiemu úvodnému rečníkovi, pán minister z Estonska, minister pre verejnú správu, pán Jak Ab, ktorý zastupuje estonské predsedníctvo rady. On nám priblíži postoj predsedníctva. Nech sa páči, pán Áb, máte slovo. Eh, Tänan. Austatud na Mihhailova, austatud volinik Reetsu. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka výboru, pani komisárka, vážení poslanci, najskôr by som sa chcel poďakovať na, za pozvanie na tento seminár o budúcnosti koheznej politiky. Ďakujem tiež za to, že máme možnosť prejednať si spoločne naše možnosti, výzvy a tiež ďalšie kroky do budúcna. Je na to vhodná chvíľa, pretože komisia teraz pracuje na novom, novom viacročnom finančnom rámci, ktorý zahrňa aj politiku súdržnosti. Ale ešte predtým, ako sa dostanem k téme dnešnej schôdze, by som sa chcel poďakovať Európskom parlamentu a všetkým deňovým spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu na trialógu o omnibuse. Podarilo sa nám dosiahnuť naozaj veľa hľadiska zjednodušenia pravidiel. E, verejné obstarávania v júli sa chystáme predložiť priority. Teda, keď sme predložili priority estonského predsedníctva, e, povedal som vám na našom stretnutí, že jeden z našich cieľov na úrovni predsedníctva je posunúť diskusiu o politike súdržnosti ďalej, najmä hľadiska zjednodušovania plnenia implementácii, Podarilo sa nám to splniť. kutsusin kokku üldasjade nõukogu, mis toim... Rada pre všeobecné veci minulý týždeň tiež prejednala mm, otázky politiky zodržnosti, venovala sa e, prevažne týmto témam. Rada pre všeobecné veci pre všeobecné záležitosti sa zišla, preto aby všetky členské štáty dostali možnosť vyjadriť svoje stanoviska o budúcnosti politiky súdržnosti. A som veľmi rád, že dnes sa o tom môžeme porozprávať na tomto stretnutí s vami. Najskôr sme prijali závery rady o synergiách a zjednodušení v oblasti politiky súdržnosti po roku 2020. Rada súhlasí s tým, že jednotlivé nástroje politické oblasti Európskej únie sa musia navzájom doplňať a že synergie medzi jednotlivými nástrojmi a politikami by sa mali zlepšiť. Mm, harmonizácia základných právidiel jednotlivých fondov a nástrojov je tiež vhodným návrhom Isté, že bez ohľadu na osobitosti v implementácii, aj toto sa prejednávalo na úrovni skupiny, na vysokej úrovni pre veci zjednodušovania. V dôsledku toho by bolo jednoduchšie pre príjemcov zorientovať sa v zložitých pravidlách, ktoré sa týkajú fondov Európskej únie. Minulý týždeň ministri, ktorí majú na starosti politiku súdržnosti, sa zamerali na 7. koheznú správu a na témy, ktoré súvisia s ďalším viacročným finančným rámcom. Teším že môžem povedať, že tieto diskusie boli veľmi otvorené, ale tiež dôkladné. Členské štáty sa zhodli na tom, že politika súdržnosti môže prispieť k odstraňovaniu nedostatkov a rozdielov v rozvoji, taktiež o presadzovanie štruktúrnych reforiem, konkurenceschopnosti a tak ďalej. Nesmieme však zaspať na Vavrínoch, musíme naďalej pracovať na tom, aby sme ostraňovali nedostatky v rozvoji po tomto stretnutí môžem suverene povedať, že členské štáty si cenia veľmi vysoko politiku súdržnosti a rada je odhodlaná zjednodušiť pravidlá pre čerpanie štruktúrnych fondov, a investičných fondov a to dosť značne. Snažíme sa hľadať spôsoby, ako zaistiť jednoduché, jasné a zrozumiteľné pravidlá pre E, ďalší viacročný finančný rámec. aj čo sa týka možností um, taktiež víziev spojených, spojených s budúcnosťou politiky súdržnosti. Podľa 7. koheznej správy regióny, členské štáty, aj celá Európska únia majú prospekt z politiky súdržnosti. Avšak ešte stále sú v Európe regióny, tak ako povedala pani komisárka, kde hospodársky rast zaostáva a nezamestnanosť je ešte stále vysoká. Okrem toho Európska únia čili novým veľkým výzvam. Musíme podporovať rast, musíme stimulovať inovácie, musíme zvyšovať zamestnanosť a snažiť sa pracovať na zvyšovaní zamestnanosti mladých a znižovať chudobu. Tiež chceme zaistiť, aby regióny, ktoré sú izolované, aby neostali v izolácii. Práve naopak, vystavení novým výzvam musíme ponúkať integrované riešenia, riešenia, ktoré zahrňajú e, rozličné sektory, e, viacero rôznych fondov. Kohezná politika musí byť dostatočne flexibilná na to, aby lepšie dokázala reagovať na potreby našich regiónov a tiež krajín. Okrem flexibility musíme ručiť aj politickú stabilitu, pretože politika súdržnosti e, zohráva významnú úlohu v dlhodobých investíciách a v podpore štrukturálnych reforiem. Isté, že politika súdržnosti nebude všeliekom na všetky problémy. Musí byť dobre zacielená, musí mať jasné ciele. A iba vtedy sa nám podarí dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Tým by sme vyslali správne signály, jasné signály o tom, akú podobu tejto politiky chceme, aké výsledky očakávame. Takýto prístup zameraný na výsledky by mal byť našou hlavnou prioritou. Jasné, viditeľné výsledky, zvyšujú pridanú hodnotu Európskej únie a tiež dokazujú občanom, ako oni sami alebo ich regióny čerpajú výhody z týchto investícií. Nemôžeme podceňovať význam cezhraničnej spolupráce v politike súdržnosti. Viac ako tretina populácie EÚ žije v pohraničných regiónoch a tieto regióny majú obrovský potenciál z hľadiska cezhraničných služieb a z hľadiska voľného pohybu ľudí a tovarov. Cezhraničná spolupráca je najlepším spôsobom, ako hľadať riešenia na cezhraničné problémy. Najlepším spôsobom, ako sa deliť o osvedčené postupy na zvyšovanie konkurenceschopnosti. Politika súdržnosti dokázala, že je schopná priniesť pridanú hodnotu vďaka viacročnej povahe svojej podstaty, taktiež vďaka tomu, že je konzistentná aj s programom EU 2020 s európskym semestrom. Politika súdržnosti je jedna z popredných um, oblastí, kde sa investície orientujú na konkrétne výsledky. Takéto výhody by sme si mali ceniť a mali by sme ich ďalej rozvíjať. S veľkým potešením môžem skonštatovať, že čoraz viac sa diskutuje o budúcnosti koheznej politiky. Som presvedčený o tom, že spoločne sa nám podarí vytvoriť budúcu podobu politiky súdržnosti tak, že sa tým zvýši rozvoj našich štátov, regiónov a tým sa aj zlepší kvalita života našich občanov. Ešte raz ďakujem za pozvanie, ďakujem za to, že som dostal možnosť vyjadriť sa k tomu, čo sme prejednali na Rade pre všeobecné záležitosti. Thank you, thank you. Ďakujeme pekne, pán Áb. Ďakujeme za tieto zaujímavé informácie, ktoré nám eh, ponúkate. Pani komisárke, ehm, ďakujeme, rozlúčime sa s ňou, eh, musí už odísť, má iné povinnosti. Dovidenia. Um, now I, I, uh go to, uh... Teraz by som prešla k ďalšej časti nášho dnešného stretnutia a síce otváram diskusiu. Máme 5 veľmi zaujímavých rečníkov, ktorí priblížia rozličné pohľady na politiku súdržnosti, na osvedčené postupy, ďalej vízie do budúcna. Títo piati rečníci sú pán Erik van Breska, ktorý je riaditeľom v DG Regio v Európskej komisii. V súčasnosti komisia pracuje na budúcich návrhoch o podobe politické súdržnosti po roku 2020, preto jeho vystúpenie bude vysoko aktuálne a s veľkým napätím čakáme na e, nové správy od komisie. Ďalšou rečničkou bude pani Evelina Vasilová, ktorá je predsedničkou výboru pre životné prostredie a vodu v Národnom zhromaždení Bulharska. Ona nám priblíži postoj Bulharska k budúcnosti politiky súdržnosti a uvedie aj konkrétne príklady. Pani Rovana Plamp je predsedničkou výboru pre európske záležitosti eh, v rumunskom parlamente. Rumunsko eh, bude predsedníckou krajinou na jar roka 2019, čo je jedno z najvýznamnejších období v príprave ďalšieho programového obdobia pre financovanie. Bulharsko sa ujme predsedníctvo od 1. januára budúceho roka a potom prevezme Rumunsko na jar 2019. Pán Michal Schneider je členom výboru regiónov, náš blízky priateľ vo výbore regiónov v Európskom parlamente on je správodajcom vo výbore regiónov pre stanovisko budúcnosti a politike súdržnosti po roku 2020. Tiež bude dôležité dať priestor aj výboru regiónu, vypočuť si hlas výboru regiónov. A pani Konstance Krell je poslankyňou Európskeho parlamentu e, v našom výbore regi. Je koordinátorkou za skupinu SAD tu v Európskom parlamente a tiež je spravodajkyňou v zásadných témach vo výbore, na ktorých eh, teraz výbor pracuje a to sa týka témy omnibusu. Chcela by som teda privítať týmto všetkých našich rečníkov, ktorí spustia našu diskusiu. Najskôr dostáva slovo pán Erik von Breska. Ďakujem. Pani predsedníčka, som rád, eh, že ste ma pozvali. Pokúsim sa neopakovať to, čo už uviedla pani komisárka na úvod. Navrhol by som teda, že sa zameriam na štyri body, ktoré sú veľmi srdcu blízke komisii a dnes sa zameriavame, keď analizujeme situáciu po roku 2020. Komisia sa chystá predložiť návrhy v lete budúceho roka. Najneskôr ten máme zhruba 7-8 mesiacov, kým predložíme naše návrhy. Teda poprvé, význam štrukturálnych reforiem. Keď sa totiž pozeráme na regióny, ktoré sa nerozvíjajú, ktoré sú menej rozvinuté, vidíme, že mnoho z týchto regiónov má podobné črty. Dajme tomu podnikateľský sektor, keď sa pozeráme na menej rozvinuté regióny, je tam menej firiem z pravidla, sú to menšie firmy, je tam menej startupov a menej produktívne firmy, teda menej výrobných podnikov je tam. Znamená to, že podniky, ktoré tam sú v týchto regiónoch, sa veľmi ťažko vysporadúvajú s nepriaznivým podnikateľským prostredím, pretože malé podniky, najmenšie podniky mm, sa nevedia tak rýchlo zorientovať, pričom pre väčšie podniky je to jednoduchšie a toto nepriaznivé podnikateľské prostredie je teda prekážkou nielen hospodárskému rozvoju, je to tiež prekážkou pre investície v oblasti politiky súdržnosti. Uvediem príklad. V aktuálnom období investujeme 70 miliard eur do inovácií a rozvoja podnikania. Tieto investície iba bude mať za následok vytváranie nových pracovných miest a podnikov, ak náklady na založenie podniku alebo na jeho prevádzku nie sú príliš vysoké, ak podniky v regióne budú mať prístup k financovaniu, čo niektoré nemajú. Teda, aby som to zhrnul, aktuálne sa zamýšľame v komisii nad tým, ako poskytnúť pozitívne stimuly, aby tieto reformy mohli prebehnúť dajme tomu v podnikateľskom prostredí, v týchto regiónoch, tak aby sa neinvestovalo len do ľudí, do podnikov, ale tiež, aby sa investovalo do prekonávania prekážok. Hovoríme teda o pozitívnych stimuloch. Zatiaľ sme ešte nenašli vhodné riešenie. Ďalej druhá vec, význam kvality riadenia a správy, keď sa pozrieme na to, kde sú hlavné prekážky rastu a efektívneho nakladania s financiami z politiky súdržnosti. Ukazuje sa, že to súvisí priamo s kvalitou spravovania veci verejných. Vidíme, že niekedy je to dokonca prekážka hospodárskému rozvoju, teda my chceme e, zvyšovať efektívnosť súdnictva a kontrola korupcie a podobne. Pre nás všetkých je teda jasné, že je potrebné zlepšiť verejnú správu, inštitúcie e, verejnej správy, aby sa podporoval rast a tiež, aby sa lepšie nakladalo s prostriedkami. V budúcnosti teda chceme klásť na toto väčší dôraz a tiež na budovanie kapacít, aby sa modernizovala verejná správa, aby bola efektívnejšia. Ďalej po tretie, pani komisárka už spomenula, e, že Kohezná politika v budúcnosti by sa mala zameriavať na oblasti, e, ktoré prinášajú veľkú pridanú hodnotu inovácie, sociálna inklúzia, e, kroky v oblasti klímy a podobne. Ale bude to len také dobré, ako sa to podarí plniť v praxi. To sa zrejme všetci zhodneme na tom, že mechanizmy plnenia politiky súdržnosti sú príliš zložité. Pani komisárka uviedla, a to by som rád potvrdil, že sa zamýšľame nad radikálnym zjednodušením Viem, že už sme to uviedli aj v minulosti, ale tentokrát to naozaj myslíme vážne. Teda, a to vám naozaj môžeme e, na tomto mieste prislúbiť v budúcnosti, e, tie pravidla budú jednoduchšie, kratšie, e, bude o mnoho, o mnoho jednoduchšie, bude o mnoho menej kontrol, menej výkazníctva. Chceme sa čo najviac spoliahnúť na národné pravidla, na národné orgány a úrady. Ako uviedla komisárka, bude si to vyžadovať dôveru na eh, všetkých stranách. Nie je to vždy jednoduché, ale pokúsime sa urobiť všetko preto, aby sa nám to podarilo. Isté, že vieme, že realita v praxi je dosť rozličná. V jednotlivých krajinách uvidíme, nakoľko sa nám to podarí splniť. Ešte raz však zdôrazňujem, eh, že vám dávam svoje slovo, že tentokrát sa naozaj k tomu zjednodušeniu dostaneme. V komisii totiž už je konsenzus tejto veci, že už to nemôže pokračovať e, v takejto zložitej podobe ďalej. Ďalej, čo sa týka dopadu tejto politiky, tu by som rád spomenul, že sa chceme zamerať v budúcnosti viac na inovatívne formy financovania. Konkrétne mám na mysli, že sa chceme posunúť ďalej od grantov, skôr sa posúvať k pôžičkám, zárukám a, a taktiež k imaniu, ako už uviedla pani Mihajlova. Práve teraz rokujeme o balíčku na úrovni rady a parlamentu, aby sa zjednodušilo využívanie finančných nástrojov. To samozrejme neznamená, že úplne upustíme e, od grantov. V niektorých oblastiach totiž veľmi zjavne granty sú jediným zdrojom financovania a to preto, že sa tam nevytvárajú zisky a na to sa môžu využiť, teda finančné nástroje sa môžu využiť iba v prípade, že vzniká zisk. Avšak uvedomujeme si, že politika musí byť vždy prvá a až potom budú nasledovať nástroje. Nemôže to byť naopak. Čo to teda znamená v praxi? Znamená to, že politika súdržnosti nemôže a ani nebude e, zameraná len na miery financovania, na pákový efekt, na návratnosť, pôjde aj pri využití finančných nástrojov, predovšetkým o to, či sa zvyšuje miera inovácií v malých stredných podnikoch, či sa vytvárajú nové pracovné miesta. A toto musí byť v konečnom dôsledku to meradlo nie tak ako je to nastavené na úrovni iných nástrojov, čo sa týka objemu a tak ďalej. Politike súdržnosti takto jedno, jednoznačne nie je. My chceme, aby sa v regiónoch naozaj prejavila pridaná hodnota. Regióny sú totiž osobité vo svojej povahe a tu sú prínosy prvoradé. Už sme v situácii, keď takmer 20 miliard eur e, sa bude implementovať prostredníctvom finančných nástrojov a chceme tieto nástroje ešte viac využívať aj v budúcnosti. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujeme. E, zaznamenala som šum e, v radoch našich poslucháčov, keď ste spomenuli zjednodušenie. Všetci na to čakáme, vieme veľmi dobre, že zjednodušenie e, v podstate prejde najskôr s komplikovaním, ale dúfam a verím, že tentokrát sa to naozaj podarí s touto operáciou zjednodušovania. Teraz s veľkým potešením dávam slovo ďalšej rečníčke. Ak dovolíte, urobila by som to po bulharsky. Pani eh, Vasileva, srdečne vás vítame. Nech sa páči, máte slovo. Dear Madam Chair, dear Minister Up, honorable members of the European... Ďakujem pekne, vážení poslanci, vážení prítomní, zastupcovi Európskej komisie, eh, výboru regiónov, dámy a páni. Ďakujem za to, že mám možnosť zúčastniť sa na tomto významnom fóre ako zástupkynia bulharského parlamentu a môžem približiť skúsenosti a taktiež víziu Bulharska o budúcnosti koheznej politiky po roku 2020. Tak, ak dovolíte, by som prešla teraz do bulharčiny. Tento rok eh, si Bulharsko pripomína tretie výročie pristúpenia do Európskej únie. A Taktiež sme tesne pred prevzatím prvého eh, predsedníctva. 10 rokov, teda respektíve 3 roky po vstúpení sú eh, buhorskí občania najväčšími optimistami. Podľa najostatnejších prieskumov vidíme, že 50 buhorských občanov podporuje Európsku úniu, 63% vníma úniu ako demokratickú a 52% eh, ju vníma ako úniu solidarity a ochrany Tieto postoje predovšetkým súvisia aj s politikou súdržnosti, čo je jedna z kľúčových politik Európskej únie. Diskusie o budúcnosti politiky súdržnosti pokračujú naďalej a budú súčasťou priorit aj nášho predsedníctva. Očakávame, že komisia predloží svoje návrhy na budúci rok, niekedy v polovici, a tým sa spustí rozsiahly proces konzultácií Musíme e, sa tiež však pozrieť aj do minulosti, keď hľadáme riešenie do budúcnosti. E, pokúsim sa približiť vám svoje skúsenosti z komunálnej politiky, e, mám skúsenosti aj z úrovne príjemcov, aj z opačnej úrovne a teraz pôsobím ako poslankyňa v parlamente. Máme bohaté skúsenosti s operačnými programami v oblasti životného prostredia v období rokov 2007 až 2013 V prípade programu, ktorého financovanie bolo pozastavené na rok, um, sa podarilo problémy odstrániť. Podarilo sa vybudovať viac ako 50 podnikov um, na čistenie vody, taktiež stovky kilometrov vodovodného potrubia, potrubia odpadových vôd um, a rôzne iné projekty. Tieto infraštruktúrne projekty boli sprístupnené niekoľkým miliónom našich občanov. V období rokov 2007 až 2013 sme teda zaznamenali veľmi dobré výsledky. Celkové percento implementácie je 98%, čo je e, takmer 15 miliárd. To sú však len čísla. E, účinky sú priamo viditeľné a citeľné pre našich občanov. Financie z európskych fondov sú veľmi dôležité pre hospodárstvo krajiny Tie benefity sú stále jasnejšie, keď si porovnáme dosiahnuté makroekonomické výsledky a hypotetický scenár, v ktorom by neexistovali financie z EÚ. Podľa ekonometrické štúdii počas 10, 10-ročného členstva HDP krajiny je o 10 vyššie a export narastalo 6,5 v porovnaní teda vďaka európskemu financovaniu výsledkom európskeho financovania koncom roku 2016 3700 e, e, pracovných miest bolo vytvorených a priemerný rast predstavuje 9,6 v porovnaní so scenárom kedy by neexistovalo európske financovanie. Európske investície limitovali, obmedzili negatívny dopad hospodárskej krízy. Z finančného hľadiska je Bulharsko e, stabilnou krajinou. Vyše 4 štátny rast HDP, nízka nezamestnanosť 6,5% a 11-percentný nárast príjmov. Obdobie 2014 až 2020 sa intenzívne zapodieva strategickou podstatou investícií. Zavedenie eh, ex ante conditionality pripravuje dôležité reformy. Áno, na začiatku tohto obdobia boli spôsobené niektoré meškania kvôli času, ktorý bol potrebný na akreditáciu správnych orgánov. Ale napriek týmto meškaniam je Bulharsko 7 v prípade pladieb. E, no, a ako vnímame nadchádzajúce kroky po roku 2020? Áno, samozrejme, čelíme e, výzvam. Budúcnosť Európy, Brexit, bezpečnosť, migrácia, klimatické zmeny, vývoj digitálnej spoločnosti. Každopádne musíme však naďalej pracovať, aby sme dosiahli hospodárskú prosperitu, aby sme boli globálnym hráčom v EÚ. No a hlavné posolstvo je, naďalej rozširovanie konvergencií, zjednodušovanie a dosahovanie špecifických výsledkov. No a potrebujeme taktiež dosahovať dlhodobé e, riešenia e, našich politík. Je dôležité, aby všetky tieto aspekty boli zahľadené v rozpočte EU aj po roku 2020, pretože vďaka tomu sa propagujú konvergencie a štruktúrálne problémy vo všetkých eh, regiónoch sa darí riešiť a čas je naozaj drahý a preto je potrebné pripraviť v dostatočnom časovom predstihu legislatívny rámec. A tie zmeny treba uplatňovať postupne, aby opäť nedošlo k meškaniu. Pre Bulharsko je dôležité zamerať diskusiu na posilnenie dopadu investícií, pokiaľ ide o jednotný trh, pretože to je výhodné ako pre vlády, tak aj pre, precipientov. Európske financie nie sú dôležité len pre malé hospodárstva, ale aj pre donorské krajiny. Každé euro, ktoré sa investuje do koheznej politiky, in, ktoré sa investuje do menej rozvinutých hospodárstiev, sa vráti veľkým hospodárstvam e, západnej Európy. Kohezná politika naozaj prispieva k hospodárskému rozvoju a rastu EÚ. Naším e, našim cieľom by malo byť presunúť zameranie e, z kontroly a dokumentácie smerom k harmonizácii pravidel zjednodušeniu dosahovaniu špecifických dôsledkov s jasným dopadom. Treba naozaj E, sa riadiť princípmi dobrej finančnej správy. Európske štruktúry a investičné fondy sú najviac kontrolované e, nástroje, ktoré podliehajú najviac auditom a preto je potrebné zaviesť e, rovnaký mm, systém auditu je naozaj potrebné rozlíšiť medzi zodpovednosťou členských štátov a Európskej komisie, pokiaľ ide o programming, implementáciu a kontrolu. Taktiež je potrebné riešiť problém posilnenia rozlišenia medzi fondmi. Je dôležité propagovať integrované investície na základne národných a európskych stratégií. Taktiež je potrebné dosiahnuť príslušnú mieru flexibility, aby sme mohli reagovať na špecifické výzvy na národnej a regionálnej úrovni. Malo by byť tiež možné implementovať flexibilné kombinácie programov a nástrojov, napríklad Horizon 2020 a program pre rozvoj ľudských zdrojov. To by sa dalo uskutočniť ľahko tým, že by sa harmonizovali pravidlá centralizovaných programov a európskych štrukturálnych a investičných fondov. Počas prvého programového obdobia Bulharsko vybudovalo národný, národný program pre finančné nástroje. Jessica Jaspers a Jeremy to boli naozaj úspešné prípady a takáto skúsenosť nás pod, naozaj povzbudzuje. Avšak ani ten najlepší finančný nástroj nemôže nahradiť granty. Mali by to byť len doplnky ale v sektoroch, ktoré majú naozaj silný hospodársky potenciál. Kohezná politika posilňuje zodpovednosť členských štátov a intenzívne prispieva k modernizácii administratívy a fungovaniu správnych orgánov. Inštitúcie sa tak naučia lepšie, efektívnejšie plánovať, dosahujú špecifické ciele a dôsledky. Bulharsko bude naďalej podporovať princíp e, takéhoto typu financovania, aby sme dosiahli konkrétne strategické ciele. Dúfam, že kondicionalita ex ante naďalej posil, bude posilnená aj po roku 2020. Okrem sankcií by mali tiež existovať aj stimuly. Dámy a páni, v mene bulharského, teda na budove Európskeho bulharského parlamentu je nápis e, Spolu sme silnejší a to je tiež moto bulharského predsedníctva. Verím, že spoločná práca, spolupráca, Eh, vedie k dobrým výsledkom a chcem vás ubezpečiť, že budeme spracovať na tom, aby sme dosiahli viac Európy a mali sme naozaj inteligentnú, koheznú politiku. Ďakujem. A teraz mám to potešenie dať slovo pani Rova, Rovana Plám, ktorá je predsedkyňou Rumunského parlamentu. Ďakujem pekne za slovo. Pani Michajlová, vážení poslanci Európskeho parlamentu, pani Plumb teda predsedkyňou výboru pre zahraničné záležitosti Rumunského parlamentu. V prvom rade by som sa chcela poďakovať za to, že ste nás sem dnes pozvali na túto diskusiu. Je to naozaj veľmi dôležitá téma. aby sme hovorili o budúcnosti koheznej politiky po roku 2020, pretože sa to týka aj našej budúcnosti, budúcnosti európskeho projektu, budúcnosti nás, všetkých, všetkých Európanov. Budem tu hovoriť ako bývalá ministerka pre európske fondy a ako ako ste povedali, predsedkynia výboru pre európske záležitosti v našom národnom parlamente. Rovnako však zastupujem Rumunsko, ktoré bude e, predsedníckou krajinou prvý pol rok roku 2019. Rada by som sa trochu vyjadrila k predchádzajúcemu programovému obdobiu 2007-2013 Rok 2007 až 2013 pre Rumunsko to bola prvá skúsenosť pri správe európskych fondov. My sme sa vtedy učili, urobili sme isté aj chyby, ale podarilo sa nám aj podporiť e, rozvoj krajiny. Zásahy koheznej politiky preukázali európsku pridanú hodnotu napríklad e, pákový efekt ESFI fondov, fondov. Každé jedno euro viedlo k navýšeniu HDP o 3,2. Obdobie 2014 až 2020 tu sme sa zamerali na zjednodušovanie a dosahovanie ďalších výsledkov. Taktiež sme zaviedli aj ex ante kondicionalitu, avšak v tomto období prišlo e, oveľa viac usmernení a komplexnejších pravidel než pred minulosti, čo, čo viedlo k neskoršiemu prijatiu nariadenia o koheznej politike, čiže neskôr sme začali aj implementovať. Chcela by som tiež poukázať na to, že program programovanie je náročnejšie, keď musíme dosahovať isté Prahy, ktoré nezohľadňujú investičné potreby všetkých členských štátov a regionov. Budúcnosť koheznej politiky sa je naozaj prepojená s budúcnosťou EÚ, ako som už povedala. Dovolila by som si povedať, že nie je možné oddelovať e, tieto od seba. Naozaj potrebujeme silné efektívne, moderné európske kohezné politiky pre všetky európske regióny, aby sme naozaj e, sa dopracovali k inteligentnému, udržateľnému rastu a vytvárali nové pracovné miesta. Takže táto politika je naozaj najdôležitejšou európskou e, finančnou politikou mala by vytvárať riešenia, ktoré sú adaptované na európske miestne e, potreby, národné potreby. Mala by brať do úvahy potreby ľudí a naďalej e, prispievať k, e, k snahe dosiahnuť ciele, ktoré sme si ustanovili na úrovni EÚ. Chcela by som e, hovoriť o niektorých prvkoch budúcnosti európskych kohezných fondov po roku 2020. Podľa mňa tieto treba naozaj zohľadniť poprvé navýšenie efektivity využívania fondov aj keď Európska únia včeli novým výzvam a e, vý, e, prioritám ako napríklad bezpečnosť migranti a hranice, aj tak sa domnievame, že kohezná politika by sa mala naozaj zameriavať na reálne potreby identifikované na regionálnej úrovni a navýšiť príspevky na to, aby boli tieto potreby naplnené a takisto je dôležité navýšiť, navýšiť efektivitu využívania financovania. Po druhé, inteligentný prechod medzi programovými obdobiami. Každé programové obdobie prinieslo dobré nápady, ale aj komplikácie. Naozaj je dôležité určiť kontrolný systém s novými procesmi. U, u, usmernenia, ktoré vydala komisia, prichádzajú neskoro a nahradzujú národné pravidlá, čiže komisia by v budúcnosti mala myslieť na to, aby udržiavala aktuálne štruktúry. Mali by sme zachovať existujúce štruktúry a nereštartovať e, každý nový, každé nové obdobie e, systém manažmentu a kontroly. Po tretie, naozaj je potrebné zohľadniť potreby v konkrétnych regiónoch členských štátov. Áno, je dôležité naďalej financovať malé stredné podniky, IKT aj nízkouhlíkovú e, hospodárstvo, ale nemali by sme zaujímať aj na e, obehové hospodárstvo. Členské štáty by mali vypracovať e, investičné stratégie, ktoré, ktorým budú môcť identifikovať, ktoré priority treba financovať z, nech, z viacerých dostupných fondov. Členské, členské štáty a regióny by mali identifikovať potreby a potom sa pozrieť na to, aké sú riadne príslušné zdroje financovania. Preto si myslím, že Prahy, ktoré sa ustanovia na úrovni EÚ, ako napríklad ESFI, e by nemali ohrozovať riadne pridelovanie medzi ESF a EDF prioritami, ktoré by mali byť založené na reálnych potrebách miestnych, regionálnych a národných potrieb. Po štvrté, kombinácia finančných nástrojov s grantami. Je dôležité uvedomiť si, nakoľko sú finančné nástroje dôležité a akú majú kapacitu e, podporovať hospodársky rast práve s v kombinácii s grantami. Rumunsko si myslí, že to je mimoriadne dôležité, najmä pokiaľ ide o projekty, ktoré e, generujú príjmy Mali by sme sa naďalej sústredovať aj na grantový systém financovania. Po piaté, prepojenie medzi koheznou politikou a európskym semestrom. Štrukturálne reformy sú dôležité a mali, byť základ, mali by byť základom riadnej koheznej politiky. Prepojenie medzi koheznou politikou a európskym semestrom by sa mal zachovať a, a pocho, po, posilniť. Špecifické odporúčania pre krajiny by sa mali optimalizovať, aby boli e, E, riaditeľnejšie a mali by mať taktiež mechanizmy e, na stimuly a nie e, sankcie. Podľa nás korektívne opatrenia nebudú mať produktívny dopad, pokiaľ ide o reformy na, určené na základe špecifických krajín. Je dôležité, aby sme konsolidovali investičné rámce po šieste zjednodušenie a flexibilita pre e, príjemcov. Rumunsko podporuje návrh, ktorým by sa určil regulačný rámec pre všetky fondy a zjedno, zharmonizovali sa pravidlá pre všetky fondy. Myslíme si, že všetky tak tieto kroky prispejú k lepšiemu, efektívnejšiu využívaniu európskych rozpočtových zdrojov. Podporujeme ozajstné zjednodušenie implementačných procesov, pretože je treba zohľadniť výzvy, ktorým čelia orgány, ako aj príjmatelia. My sa domnievame, že existuje potreba lepšej vyváženosti medzi cieľmi zjednodušenia, bezpečnosti a výkonu. Je potrebné zlepšiť nariadenia napríklad z hľadiska tematickej koncentrácie e, auditných pravidiel, ex ante kondicionality, ustanovenia ukazovateľov, zjednodušenie a tak ďalej. Na dôvažok, pokiaľ ide o flexibilitu, tak si myslíme, že kohezná politika by mala mať vyššiu mieru flexibility na to, aby v reálnom čase reagovala na nové výzvy. Toto však nesmie mať dopad na strategické smerovanie a bezpečnosť alebo istotu programových dokumentov. Riešením by mohla byť rezerva pre neočakávané činnosti, a ktorá by fungovala v súlade s pravidlami FC. My si myslíme, že flexibilita by mala byť e, umožnená aj z na, na riešenie otázok na národnej a lokálnej úrovni v duchu princípu e, subsidiarity, čo umožní naozaj rozvoj členských štátov a regiónov, ako aj celej Európy. Navýšenie vzájomného e, národnej dôvery medzi kľúčovými aktérmi taktiež prispieje k zlepšeniu výsledkov koheznej politiky. Toto pravidlo by malo stať naozaj na tých princípoch vzájomnej dôvery Začalo by to už pri vytváraní politiky až po implementáciu, aby sme sa vyhli prehnanej regulácii a navyšovaniu auditov na tých istých príjemcov. Pokiaľ ide o dĺžku obdobia implementácie, samozrejme tie stanoviska sa líšia. Niektorí podporujú 7 rokov, niektorí 5 alebo 5 plus 5. Ja si myslím, že pokiaľ sa nám podarí zjednodušiť pravidlá a začať financovanie pre príjemcov od dňa číslo 1, e, tak môžeme pre, prejsť k ďalšiemu MFR 2020. Rumunsko sa prikláňa k 7-ročnému obdobiu, pretože je podľa nás dôležité zachovať strategickú povahu e, rozpočtu. Mal by to byť stabilný, predvydateľný nástroj, aby sme dosiahli tie minimálne dlhodobé ciele. Na záver by som chcela povedať, že Rumunsko bude e, sa koordinovať s bulharským a rakúskym predsedníctvom a úzko s nimi spolupracovať. Rovnako budeme spolupracovať s Európskym parlamentom a komisiou, aby sme podporili e, prijatie tohto nariadenia v príslušnom čase pred voľbami z roku 2019. Bude to podľa nás výzva Chcela by som zdôrazňovať, že musíme vynaložiť všetko úsilie na to, aby kohezná politika bola naozaj hlavným nástrojom pri konsolidácii európskeho projektu, najmä pokiaľ ide o kontext euroskeptikov. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne kolegovi a kolegyne. Teraz idú ďalší rečníci, pán Schneider. Vypočujeme si eh, teda stanovisko výboru regionov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne za pozvanie. Veľmi si to vážim. Výbor regionov je veľmi rád, že tu je zastúpený. Je veľmi dôležité, aby sme sa tu dnes stretli aj s predstaviteľmi národných parlamentov a ja dúfam, že v najbližších dvoch rokoch táto spolupráca bude zohrávať aj ďalšiu kľúčovú e, rolu. V maji tohto roku sme prijali stanovisko k budúcnosti koheznej politike. 230 členov bol iba jeden proti. To znamená, že vlastne to, čo sme my prejali, je vlastne stanovisko skutočne lokálnych a regionálnych úrovní v Európe. Myslím, že neprehádam, keď to takto poviem. Takže chcel by som tu teraz formulovať nejaké záverečné formulácie z týchto budem sa snažiť čo možno najmenej opakovať to, čo tu už bolo povedané. Samozrejme podporím väčšinu z toho, čo tu bolo povedané. To sa vlastne e, objavilo aj v tom stanovisku, z čoho sa teším. Bolo by dobré, ak by sme... Je, lep... je to lepšie, ako keby tu boli nejaké kontroverzie. Takže my koheznú politiku nevnímame ako nejaký darček Európskej únie voči členským štátom, regiónom a komunám, ale kohezná politika je záväzkom, ktorý vychádza zo zmluvy, Lisabonskej zmluvy. Je to jednoducho imperatív sociálnej, teritoriálnej a sociálnej spolupráce, ktorá musí byť posilňovaná. Na to potrebujeme práve túto kohezívnu politiku. Takže je to vlastne uh, zodpovedané už v zmluve Lisabonskej samotnej. Ak sa pozrieme na súčasné reakcie na to, tak by sme si museli pozrieť 7. správu o koheznej politiky. Tam vidíme odpovede na všetky tie výzvy, z toho sa vlastne aj ukázalo, aká dôležitá je kohezná politika aj v období po roku 2020. Avšak táto kohezná politika je v takej podobe, ako dnes nie dokonalá a sú tu potenciály ďalšieho zlepšovania. To sa týka jednotlivých technických aspektov, ktoré by som tu teraz nespomínal. Myslím, že to zlepšiť, aby to bolo efektívne, to znamená, tá efektívnosť treba zlepšiť. Ako to povedali aj kolegovia predo mnou, to chcem zdôrazniť, musí byť zjednodušená. Pán Breska, ďakujem, že ste to takisto jasne povedali, jednoducho treba ju zjednodušiť. Ja keď som pred dvomi rokmi začal tie stanoviska výboru regiónov vypracúvať, tak som vlastne v tých prvých vyjadreniach povedala, že pre mňa je kľúčovou témou budúcnosti zjednodušenie a preto sa teším, že tu máme takúto podporu zo strany predrečníkov. Na jednej strane sa teším, na druhej strane sa neteším, pretože vidím, že ten problém ešte všade pretrváva. Keď nezjednodušíme tento politiku koheznosti, tak vlastne strednodobého hľadiska účinnosť tej politiky zničíme, v podstate ju zničíme, ak ju nezjednodušíme. A Samozrejme potrebujeme aj dostatočné vyzbrojenie finančnými prostriedkami. Kohezná politika bez financií nie je predstaviteľná, nedá sa realizovať, takže myslím, že v našich úvahách treba vychádzať z toho, ako keby sme mali v podstate zhruba rovnaké propeciálne vyzbrojenie finančné, ktoré v súčasnosti nemáme, teda nie v absolútnych číslach, ale ako pomer v rámci európskeho rozpočtu, to je aspoň naša požiadavka z pohľadu európskych regiónov. Ne nepotrebujeme nejakú konkrétnu obnovu tejto koheznej politiky, čo je dôležité, a to je taká upomienka zo strany regionálnej a lokálnej roviny, pokiaľ ide o implementáciu. My musíme dávať pozor, pokiaľ ide o tie obnovy a zlepšovania. Musí to jednoducho byť zvládnutelné, zvládnutelné zo strany orgánov, pretože ak sa veľa vecí zmení a nezvládne, tak budeme zasa pred tými istými ťažkosťami, kde sme boli aj pred rokom 2014, keď sme tu mali taký komplexný, extrémne komplexný systém a tie opeškania, ktoré vlastne ešte stále tu máme, súvisia v podstate s tým, že vlastne administratíva a aj príjmatelia boli jednoducho zavalení s týmito novými eh, predpismi. My sme na výbore regionov presvedčení o tom, že aj v budúcnosti by kohezná politika musí byť politikou pre všetky regióny. Bulgárskym kolegom by som sa chcel poďakovať, že to tak jasne povedali. Kozná politika sa vlastne akceptuje iba vtedy, ak bude v princípe v podstate k dispozícii všetkým regiónom, ale sú tu aj hospodárske, sociálne a ďalšie dôvody, ktoré hovoria v prospektu, aby tu bol, bola ponuka pre všetky regióny. Z nášho uhla pohľadu nemusíme tú architektúru meniť. My zastávame názor, že architektúra, to znamená to zadelenie do jednotlivých kategórií, sa vlastne overilo. A siedma správa o koznej politike vlastne preskúmava stan- stav európskych regiónov z viacerých uhlov pohľadu a máme tu také niečo ako také rozvojové kluby a čo tu vidíme? Vidíme tu silné paralely, pokiaľ zadeľovanie tých regiónov v rámci koheznej politiky. To vlastne z môjho uhla pohľadu hovorí veľmi jasne za to, že tieto kategórie potom musíme ponechať. A hovorili sme takisto samozrejme aj my o otázke, že akú úlohu bude zohrávať hrubý domáci produkt ako hraničné kritérium v budúcnosti vlastne väčšina členských štátov sa zhodla na tom, že hrubý domáci produkt musí byť rozhodujúce kritérium aj v budúcnosti pri rozhodovaní o tých jednotlivých kategóriách, kategóriách regiónov, ale zastávame názor, že dodatočné kritériá musia byť zohľadnené to znamená jedna rovina nižšie, pokiaľ ide o konkrétne prerozdeľovanie finančných prostriedkov v rámci členských štátov. Tu už teraz máme nejaké ukazovatele, ktoré zohrávajú úlohu, a musíme sa zamyslieť nad tým, a to musia byť také dodatočné ďalšie ukazovatele, ktoré budú nasadené. Ďalšou dôležitou témou je takisto aj otázka toho pomeru štruktúrálnych fondov, ako v prospech teda centrálne manažovaných finančných prostriedkov v rámci Európskej únie. My zastávame ten názor a apelujeme na to, že by sme tu nemali mať nejaký protichod, protiklad, nie je to treba, pretože obe strany majú dôležité opodstatnenie. Čo treba posilniť je práve tá spolupráca, tie synergie, ktoré tu máme medzi jednotlivými metódami, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných prostriedkov z európskeho rozpočtu. A tu samozrejme je ešte potenciálne ďalšie zlepšenie. My zastávame takisto aj názor, že pokiaľ ide o otázku toho deleného využívania finančných prostriedkov, pokiaľ štrukturálne fondy, tu tá flexibilita musí byť zlepšená, to povedal už niektorý z tých predrečníkov, povedal to aj pani komisárka. Flexibilita pre nás znamená posilnenie teritoriálneho prístupu. My musíme regiónom dať e, väčšiu flexibilitu, manevrovací priestor, pokiaľ je rozhodovanie o tom, že čo je vlastne pre nich a pre ich rozvoj to najdôležitejšie. Toto rozhodnutie nemôže byť prijaté nejako centrálne. Ak to teda hovorím, to však samozrejme zároveň je aj apel aj na členské štáty, pretože to neobracia iba na európsku rovinu, ale týka sa to aj členských štátov na to, aby regiónom viac dôverovali, aby im nebrali kompetencie, a pretože vidíme tu a tam, že takýto trend nastal. To treba povedať. A pokiaľ ide o tú tému kondicionalit, o tom sme takisto hovorili na výbore regionov, sme sa zhodli na tom, že kondicionality a kohezná politika nepasujú spolu dokopy. My tie prostriedky, pokiaľ ide finančné prostriedky z európskych štruktúrálnych fondov, takéto prostriedky sa vyčerpajú iba vtedy, ak sa splnia kritéria, ktoré vlastne vzýšli z tých európskych štruktúrálnych fondov, hospodárske, teritoriálne, hospodárske, teda hospodárska celistvosť. Musíme vychádzať z potreby a nie z kritérií, ktoré boli nad rámec týchto tém. Keď hovorím o týchto kritériách, ktoré nestýkajú sa týchto kritérií, ktoré som spomenul, tak by sa vlastne tá politika vlastne veľmi uvoľnila. Vnímame to veľmi vážne. To znamená, tie kondicionality treba vnímať veľmi kriticky. Čo však vidíme, takisto je ten pomer medzi európskym semestrom a štruktúrálnymi fondami, to treba zintenzívniť dnes tu máme také postupy, ktoré uplatňujeme, ale treba aj tie ešte zlepšiť. Nebudem teraz hovoriť detailne o jednotlivých zlepšeniach. Pokiaľ ide o jednotlivé regióny, pokiaľ ide o túto prácu, postupy, pokiaľ ide o diskusiu o európskom semestri, treba tieto regióny viac toho zaangažovať. Momentálne tie výročné odporúčania majú málo prepojenie na tie operačné programy. V podstate sú to akoby dva vzdialené svety, tieto sa musia zblížiť, keď skutočne chceme zlepšiť nejaké E, tie, tie pomery. Takže už na záver iba dve pripomienky, pretože už nemám čas, takže skutočne sa teším, že toto dnešné podujatie sa koná a chcel by som požiadať o to a poprosiť, aby to nebolo nejaké posledné zasadnutie, pokiaľ ide o to obdobie po roku 2020, sa začne nové obdobie. Dúfam, že komisia v maji budúceho roku tie návrhy, pokiaľ ide o budúci viacročný finančný rámec predloží a potom vlastne to rozhodnutie tu na úrovni Európskeho parlamentu a členských štátov, tieto budú na ťahu, pretože tie sú tie, ktoré vlastne rozhodujú a ja vychádzam z toho, že my tu všetci v podstate sme priateľmi koheznej politiky, aspoň z toho vychádzam a dúfam v to. Ak my ďalej budeme jednotní a budeme v, tomto, v tejto otázke ťahať za jeden povraz, tak môžeme potom byť e, pozitívni, pokiaľ ide o budúcnosť a na to, a to, aby sme všetko posilnili. V maji sme spustili spolok, e, ktorý sme nazvali Kohezná aliancia, Cohesion Alliance v angličtine. Každý môže do tejto aliancie vstúpiť ako jednotlivec, ako výbor nejakého parlamentu, ako parlament, ako región. Ktokoľvek chce do toho vstúpiť, môže vstúpiť. Takže vážené dámy a páni, toto je hashtag na Twitteri, kde môžete sa automaticky už v tejto chvíli prihlásiť. Je to hashtag Cohesion Alliance, je to jedno slovo. Už máme tisícky prihlásených a čím viac hlasov bude, o to bude ten hlas náš silnejší. Aj tá váha pákový efekt pri budúcich diskusiách. Takže ďakujem pekne za vašu pozornosť a poprosím vás, vstúpte do koheznej aliancie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne za vaše pozvanie. Dúfam, že nájdeme stále viac tých, ktorí budú podporovať túto alianciu, tých, ktorí budú podporovať koheznú politiku, ktorá bola vlastne spustená v rámci Dní otvorených dverí európskych regiónov a miest. A bolo to veľké podujatie, veľká iniciatíva. Takže ďakujem veľmi pekne za to, že ste sa vyjadrili. Teraz budeme pokračovať. Na slovo dostane pani Krel, ktorá je členkou výboru REGI a je spravodajkyňou pokiaľ ide o niektoré z tých najdôležitejších tém vo výbore REGI, takže pani Kerel, nech sa páči, máte slovo. Srdečne ďakujem, vážená pani predsednička. Za 10 minút sa nedá vybaviť celá európska kohezná politika, takže budem sa sústrediť skutočne iba na niektoré z tých kľúčových bodov. Takže poprvé, Európsky parlament, náš výbor, hovorí už celé mesiace ohľadne budúcej koheznej politiky a môžete využiť tie poznatky, ktoré Európsky parlament samozrejme má a my sa v tejto oblasti veľmi angažujeme. My chceme koheznú politiku podporovať aj v budúcnosti, na ktorej budú participovať všetky regióny aj tie menej rozvinuté rovnakej miere, ako aj tie lepšie rozvinuté, rovnako aj tie, ktoré možno sa nachádzajú v takej tranzitnej prechodnej fáze. Prečo? Pretože my sme presvedčení o tom, že tento nástroj koheznej politiky nie je iba investičným nástrojom v prospech celej Európskej únie, ale je to vlastne vyjadrenie určitej miery solidarity pre naše regióny v rámci tejto Európskej únie. Takže hlavným predpokladom, a to by som chcela povedať, a chcela by som to jasne povedať, že potrebujeme dostatočné finančné prostriedky. A chcem to jasne povedať, že Európska únia nemôže na jednej strane zvládať sama tú stratu toho najväčšie, druhého najväčšieho čistého prispievateľa, na druhej strane hľadať a čeliť také, takým výzvam ako napríklad klimatické zmeny, utečenecké prúdy alebo napríklad nová bezpečnostná obranná politika Európskej únie a ďalšie, ďalšie. To sa všetko nedá zvládať bez toho, že by členské štáty boli ochotné patričným spôsobom finančne prispieť do rozpočtu Európskej únie, alebo že by neboli pripravené akceptovať nový systém prostriedkov. Aj my môžeme euro, ktoré máme vyplatiť iba raz, nedá sa jedno euro vyplatiť 5 krát. Ale my práve pokiaľ ide o koheznú politiku, môžeme skutočne robiť všetko preto, aby sme v rámci koheznej politiky tú hodnotu toho eura zviacnásobili. A je veľmi dôležité, aby sme to povedali aj za prítomnosti poslancov národných parlamentov, treba to povedať veľmi jasne. My musíme spoločne bojovať, aj pokiaľ ide o národné parlamenty, o to, za to, aby čo, členské štáty túto ochotu neprezentovali iba v nejakých veľkých príhovoroch, ale a očakávali, že sa to nejako vyrieši, ale musíme to riešenie spoločne hľadať v tom zmysle, že oslovia svojich vlastných ministrov financí a nie európskych finančných ministrov teda presvedčiť tých svojich ministrov o tom, že jednoducho treba v tejto oblasti prispieť. Aj preto sa veľmi teším, že dnes tu máme takúto možnosť s tými národnými parlamentami mať takúto diskusiu. Takže v princípe som skutočne veľmi za to, aby sme nemenili ten celkový poriadok európskej koheznej politiky, ako to doposiaľ väčšinou sa robilo, že vždy sa po každých 7 rokoch robilo od, všetko od samého začiatku, pretože potom sa vlastne musia všetci učiť tie nové veci, aj tí, čo rozdávajú peniaze, aj tí, čo príjmajú peniaze. Myslím si, že mali by sme sa držať toho starého systému za predpokladu, že sa nám ho podarí zjednodušiť. Momentálne, a to už povedala pani predsednička, sa nachádzame vo, v, v procese prípravy omnibusu a ja si myslím, že dnes vlastne sme mali teda už ten posledný tretí trialog, ktorý sa tohto týkal, že skutočne sa nám podarí docieliť konkrétny kompromis, ale myslím si, že to posledné slovo ešte musí vzísť z úrovne členských štátov, ale keď som správne pochopila pána Ába, tak je to skutočne pozitívny signál toho, že aj on je presvedčený o tom, že sa nám podarí dosiahnuť takýto kompromis a z toho sa veľmi teším, pretože Skutočne je to veľmi dôležitý krok práve na ceste smerom k zjednodušovaniu. Keď napríklad hovoríme na tie zjednodušené nákladové opcie možnosti, alebo keď hovoríme o single audit, ktorý vlastne máme presadený vo viacerých oblastiach, to sú kľúčové kroky práve týmto smerom. Ale ešte niečo dôležité a zaujímavé je práve aj v tomto postupe Omnibus. Je to Visibility Package, balíček viditeľnosti a teším sa, že pani komisárka to predtým už spomenula, že na univerzite v Manchester nikto nevie o tom, že sa išli finančné prostriedky z Európskej únie, pretože práve toto je jeden z, jedna z tých ťažkostí, ktoré máme v jednotlivých regiónoch Európskej únie. My sa snažíme v regiónoch pracovať, ale potom sa o tom nehovorí. Málo ľudí vie skutočne, koľko miliónov vlastne išlo z európskej úrovne do jednotlivých regiónov. My v členských štátoch a v regiónoch samotných sme označovaní iba za byrokratov alebo za tých, ktorí vlastne vždy chcú iba ďalšie náklady a peniaze ale vnímať to, ako sa tie finančné prostriedky potom prerozdeľujú a investujú, ja si myslím, že práve toto musíme podporovať, aby ľudia o tom vedeli. A to je takisto súčasťou toho postupu Omnibus a ja sa teším z toho, že aj tu sa nám podarilo dosiahnuť kompromis. Európsky parlament podporuje finančné nástroje, ale iba tam, kde to je skutočne zmysluplné. Potrebujeme koheznú politiku, kde jednoducho príspevky budú bez veľmi dôležité, pretože aj keď v niektorých oblastiach môžeme povedať, že keď napríklad podporíme nejaký výskumný projekt, tak to vlastne vygeneruje jedného dňa potom určité príjmy a zisky a spätné toky, takže môžeš do toho pôžičky. Ale ja si nemyslím, že to je za každej podmienky e, správne. My musíme v niektorých technologických oblastiach robiť stimuly a podporovať nejaké konkrétne cely, napríklad v oblasti klimatickej politiky. Aj v týchto oblastiach potrebujeme v budúcnosti finančné prostriedky z európskej úrovne a chcem vás uistiť, že Európsky parlament sa v tejto oblasti bude jasne o toto zasadzovať. Priority, myslím si, sú dobre stanovené. Ak aj sa ešte dajú doplniť, viem si napríklad predstaviť, že digitalizácia v budúcnosti bude dôležitým ťažiskom v porovnaní so súčasným stavom, ale myslím si, že to sa dá v najbližších týždňoch a mesiacoch skutočne dobre prediskutovať a objasniť, ale na jednu vec musíme predsa len dávať pozor. Kohezná politika nikdy nebola a jednoducho ani nemôže v budúcnosti to byť tak, že to bude jednoducho náplas pre všetky problémy, ktoré kde, kdekoľvek v Európskej únie sa dejú. Pre prírodné katastrofy máme fond Solidarity. Pokiaľ ide o drastickú stratu pracovných miest, je napríklad zkrachuje podnik, tam máme globalizačný fond. Aj keď to potrebné, musíme v týchto oblastiach možno veci zjednodušiť a musíme nájsť možnosti, aby občania v európskych regiónoch mali prístup k týmto finančným prostriedkom z európskej roviny. Ale my sa musíme sústrediť na tú našu úlohu, aby sociálne, hospodárske, teritoriálne formy koheznosti boli podporované. To neobsahuje jednoducho všetko, čo na svete máme. Jednoducho myslím si, že sa musíme sústrediť na témy, ktoré sú kľúčové. Dovolte mi teda ešte na záver povedať jednu vec k kondicionalitám. Parlament napríklad, pokiaľ ide o súčasné obdobie koheznej politiky, parlament bojoval za to, aby sme sa nedostali tak ďaleko, že by v oblasti koheznej politiky boli stanovené makroekonomické kondicionality. Hovorím síce po nemecky, viete si predstaviť, že ja viem veľmi dobre, kto sa o to zasadzoval na rade. Na rade to jednoducho tak býva, ale myslím si, že tie zavedené makroekonomické kondicionality v tej podobe, akých máme v súčasnosti, jednoducho to poukazuje na to, že to jednoducho nefunguje. A preto sa musíme zamyslieť nad tým, že či skutočne to má nejaký význam, mať v oblasti koheznej politiky nejaké kondicionality, alebo či by jednoducho nemalo oveľa väčší význam, aby sme sa pozerali na to, že aké kondicionality potrebujeme, čo vlastne chceme kondicio- skon- spodmienkovať a ak áno, tak potom sa to musí týkať celého rozpočtu a nemôže sa to realizovať, týkať iba tej politiky, ktorá je skutočne tu na to, aby pomáhala regiónom a ktorá tu nie je na to, aby trestala ostatných za chyby národných vlád. Ja si myslím, že tu sa spoločne musíme nad týmto zamyslieť, sadnúť si, aby sme našli tie možnosti, ktoré v budúcnosti, v budúcnej politiky Európskej únie tieto veci jasnejšie zvýznamnia. A na záver už iba jedno slovo, pokiaľ ide o časový harmonogram. Európsky parlament je pripravený pred, budúcou, pred budúcimi voľbami na európskej úrovni zajsť tak ďaleko, že jednoducho tie prvé trialógy v oblasti koheznej politiky, že by sa tieto realizovali. To znamená, že teda nie, že 8 alebo 9 mesiacov to bude mať nejaký návrh, pokiaľ ide o nariadenia, aké budú veľmi stručné, pokiaľ ide o koheznú politiku. Nie tak ako som už takisto počula, že by tu možno boli nejaké konečné rozhodnutia, pokiaľ ide o budúce, budúci finančný rámec, ktorý by sme mali finálne prijatý až v roku 2020. Práve naopak, to sa musí už udiať budúci rok. Potrebujeme čo možno najskôr tie návrhy v oblasti koheznej politiky, čo možno naj, aby to bolo paralelné, pokiaľ ide o návrhy týkajúce sa viacočného finančného rámca, no to, aby sme mohli skutočne začať rokovať, aby sme mohli načas dokončiť tieto práce, aby sme, to znamená, mm, do konca roku 2020 mohli jednotlivé krajiny informovať o tom, čo máme, aby tieto sa mohli potom prispôsobiť na tieto nové pravidla. My jednoducho si musíme uvedomiť, že ani Európska únia nie je nejakým konštruktom, ktorý sa vznáša vo vzduchoprázdne, ani členské štáty jednoducho nie sú pupkom sveta, my si musíme uvedomiť, že my potrebujeme jeden druhého, že členské štáty potrebujú Európsku úniu, že potrebujú koheznú politiku a že Európska únia jednoducho nemôže existovať bez členských štátov a ich regiónov. To sú naše regióny. A toto, aby sme lepšie zosúladili, to sa nám tentokrát musí podariť, aj pokiaľ ide o popísanie toho právneho rámca týkajúceho sa programov a projektov. To sa nám jednoducho musí podariť aj v kontexte MMF, v kontexte viacročného finančného rámca. Ja si myslím, že iba takýmto spôsobom sa nám podarí získať tú stratenú dôveru v Európsku úniu, v demokraciu a myslím, že toto nám potom pomôže aj v budúcnosti, aby sme v najbližšom období sa pohnuli dopredu. Ďakujem. Thank you, thank you. Ďakujeme veľmi pekne, pani Krele. Teraz by som sa chcela poďakovať všetkým našim rečníkom za ich zaujímavé vystúpenia a tiež za ich disciplínu. Zatiaľ e, ideme presne podľa časového harmonogramu, čo je veľmi prekvapivé na takéto veľké podujatie. Teraz prejdeme k ďalšej časti nášho stretnutia a to bude otvorená diskusia tu dostanú priestor aj členov výboru REGI, aj naši hostia z národných parlamentov, aby vyjadrili svoje postoje, svoje názory k regionálnej politike. Mám tu zoznam 20 rečníkov, ktorí sa prihlásili, čo nám dáva možnosť dať každému z nich 3 minúty na ich vystúpenie. A budem naozaj veľmi dbať, aby sa tento čas naozaj dodržal, aby sme dali priestor všetkým, ktorí sa chcú vyjadriť a potom, aby bol priestor na odpovede. A už máme 21. Dobré, takže 21 ich je. Vy dostanete minútku, dobre? Ďakujeme pekne, pán Zeller. Začneme koordinátormi politických skupín. Pani Michel, vy vystúpite ako koordinátorka, ak to správne chápem z teda najskôr koordinátor, potom dvaja poslanci národných parlamentov a potom ďalší koordinátor a tak ďalej. Pán Fan Nistelrooy, nech sa páči ako prvý. Tri minúty. Ďakujem. Dúfam, že eh, nejako obohatím diskusiu, už tu toho zaznelo naozaj veľa. Ja som sa snažil pozorne počúvať všetkých. Myslím si, že tu ide predovšetkým o modernizáciu našu našej politiky. Nejde tu o revolúciu, ide o modernizáciu, aby sme toho robili viac e, s menej prostriedkami. Niekedy sa dá toho dosiahnuť viac aj menším množstvom prostriedkov. Nemôžeme stále len robiť viac a viac s väčším množstvom prostriedkov. Členské štáty chcú znižovať e, svoje vklady. Niektoré už zdvojnásobili, strojnásobili počty pravidiel, ktoré sa viažu na prostriedky. Takže o tom si pohovorme Hovorme o výsledkoch, e, nielen o tom, čo prebieha systémom. Ďalej, čo sa týka flexibility. Áno, tu sú veľké nedostatky, ale snažíme sa to posunúť o mnoho viac členským štátom. Dohodníme sa na tom. Ako povedala pani Krel, áno, ide o viac úrovňovú formu riadenia a my súhlasíme s tým, aby regióny dostali mnoho väčšie právomoci, to povedala pani komisárka napokon. Ona povedala, že sa chceme viac e, zamerať e, na to, aby prebiehala komunikácia aj na európskej. E, Europe, um, toto nám tu práve chýba, táto dimenzia. Keď sa hovorí o európskej predanej hodnote, malo by to byť tiež odkomunikované a v prípade Brexitu to vôbec nezaznelo. Vôbec tam nezaznelo, že Európa tiež prispela k rozvoju Londýna a ten konkrétny projekt, ktorý sa tu spomenul, to nebol odfinancované starostom City of London, práve nie, to boli prostriedky z Európskej únie a bolo tam mnoho podobných iných e, nedostatkov. Nebudem hovoriť ako dopodrobná, máme tu brožúrku k dispozícii, máme tu konkrétny návrh, aby sme e, dali priestor hviezdam aby mohli viesť žiary, tak povediať. To už si bude vyžadovať partnerstvo. Máme množstvo dobrých výsledkov, o ktoré je možné sa podeliť. To sa netýka len e, minenia prostriedkov, ale aj obdobia potom, keď dostanú priestor nové startupy, e, keď sa rozvíjajú nové technológie, rozvíja sa mobilita a tak ďalej. Teda nebali by sme hovoriť len o peniazoch, ale aj o štrukturálnych efektoch. To zatiaľ chýbalo. Očakávali sme, že to pôjde nejako prirodzenie, no nepôjde to prirodzenie. Musíme komunikáciu zlepšiť, a to zásadne. A máme už aj konkrétne návrhy v omnibuse. Ide o strednodobú revíziu, e, ktorá si to vyžaduje. Ďalej, keď sa pozrieme na urýchlenie, 5 prostriedkov sa dá bokom, pretože rada o to žiadala 5 21 miliárd, aby sa to minulo v roku 2019 až do istého výsledku. Krajiny, ktoré minuli svoje prostriedky a dokážu preukázať výsledky, by mali mať prístup k takýmto prostriedkom. Prečo by sa malo čakať do roka 2020? Ja predpokladám, E, že by tieto peniaze neminuli hneď, nechali by si to do budúcna na roky 21, 22, 23, prečo by sme im mali dávať nové peniaze, ak sa uplatní pravidlo 0, e, pardon, M plus 3, tak e, to spôsobí lenivosť aktérov. Tie tri roky sa tým stratia v niektorých krajinách. Ja to nedokážem nejako vysvetliť. Teda musíme to zmodernizovať, a čo sa týka kondicionality ex ante, a tým by som skončil, myslím, že potrebujeme niečo ako pozitívny impuls, aby prebehli zmeny, štruktúrálne zmeny, ako povedal aj pán Fambreska, ja očakávam s napätím vaše návrhy som si istý, že aj podpredsedovia budú tlačiť na to, aby politika súdržnosti bola zmodernizovaná. Zamyslíme sa nad tým takto celostne. Teda ide tu o modernizáciu nášho systému vzdelávania v prípade potreby. Ide tu o verejné obstarávanie. Nemôžeme o tom hovoriť tak dlho, už o tom hovoríme 10 rokov. Musíme to skrátiť, urýchliť. Teda snažte sa plniť zodpovednosť svojich vlád a toto môže prebehnúť e, na rôznych úrovniach komisií. Naša politická rodina EPP je rozhodne v hre a k dispozícii. Ďakujeme pekne. To bolo takmer o dve minúty viac. Pán kolega naozaj bude musieť trvať na tom, že je potrebné dodržať tie 3 minúty. Teraz pán Hof dostáva slovo, ten zastupuje nemecký parlament Bundestag. Nech sa páči, máte slovo. Dúfam, že mne sa podarí dodržať vymedzený čas. Ja by som nadviazal na predrečníka, povedala by som, že ten postup menej je viac, podľa mňa nie je až taký dôležitý. Je dôležité, aby sme zaistili e, tok prostriedkov čo najefektívnejšie a z toho pohľadu sa musíme snažiť zjednodušiť e, celé konania a procesy. Ja e, zastupujem východonemecký nemecký E, spolkový štát a bolo to súčasťou kedysi východného Nemecka. My sme za posledných 20 rokov prešli obrovskými zmenami práve preto, že bola k dispozícii kohézia a prostriedky z koheznej politiky. Teda tieto prostriedky majú naďalej pre nás tiež veľký význam aj do budúcna, pretože máme pred sebou veľké výzvy, ktoré súvisia ešte s týmto e, procesom zmeny, ešte nie je úplne uzavretý, ale tiež stojíme pred rovnakými výzvami ako ostatné krajiny, asi tie demografické zmeny, na tie musíme reagovať a z nášho pohľadu na regionálnej úrovni sa môžu tieto problémy vyriešiť len z kohezných prostriedkov. Ja som kolegovi Schneiderovi vzďačný za jeho vystúpenie, pretože on presadzuje práve tieto záujmy aj v 7. koheznej správe, tu spomenul, ale pre východonemecké spolkové krajiny. Pán Schneider eh, zastupuje na sused, náš susedný štát, je tu tiež kolega vedľa mňa, ktorý zastupuje Brandenbursko. My sme eh, v takej pasci príjmov. Na jednej strane eh, tu máme vysoko podporované vysoké európske, pardon, východoeurópske krajiny a potom západoeurópske krajiny, ktoré um, už zaznamenali um, akýsi náskok uh, v ekonomike. Bolo by vhodné, ak by sme po Brexite eh, neboli v situácii, uh, kde by sme sa v tejto pasci, príjmovej pasci, posunuli ešte nižšie. Uh, práve naopak, aby sa zohľadnili potreby všetkých regiónov, aj našich. Tak ako povedal pán Schneider, HDP to je jeden ukazovateľ, ale podľa nás demografický faktor sa k tomu tiež musí pridať, práve preto, že v týchto regiónoch, ktoré sú pod veľkým demografickým tlakom, aby verejné služby boli naďalej k dispozícii a aj preto, že v rámci štrukturálnych zmien prechádzame veľkými transformáciami, stávame sa spoločnosť založenou na priemysle, na spoločnosť e, zameranú na služby. Prebieha takýto proces a tiež naša ekonomika, naše hospodárstvo musí prejsť zmenou. Ešte stále sú tam pozostatky zo socializmu a to si vyžaduje ďalšie stimuly. Ešte, ak dovolíte, by som tých posledných niekoľko sekúnd využil na to, že poviem, že by sme mali stanoviť klasický indikátor medzi súhlasom s populistickými hnutiami, to bude jedna možnosť, alebo potom podpora ekonomických perspektív. O tom hovoríme. Takáto voľba by tu mala byť. My zastávame tú druhú možnosť. Ďakujem pekne, ďakujem aj za to, že ste dodržali čas. Ďalší rečník bude pani Dunaj. Chcela by som sa ospravedlniť, ak nesprávne vyslovím vaše meno. Už opäť sa ospravedlňujem. Nebudem sa za každým ospravedlňovať, aj keď eh, za každým zrejme sa dopúšťam chýb. Snažím sa však, buďte si istí. Pani Dunaj z Maďarského parlamentu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že dostávam slovo. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážení poslanci národných parlamentov, e, som rada, že dostávam slovo, že sa môžem zúčastniť dnešného stretnutia výboru REGI. Pripomeňme si, že pre Maďarsko prijímanie prostriedkov z kohezné politiky je významným nástrojom v oblasti uh, ekonomického, sociálneho rozvoja, v oblasti modernizácie, rozširovania taktiež využitia sociálnych možností. V predchádzajúcom cykli práve vďaka a prostriedkom z Európskej únie prebehlo viac ako 109 eh, tisíc vytvorení nových pracovných miest, eh, niekoľko stovák nových výskumných projektov bolo podporených a tiež prebehli mnohé projekty na mm, rozvoj infraštruktúry, ako aj podpora a väčšie sprístupnenie vysokorýchlostného internetu vo všetkých regiónoch. V maďarskom parlamente dvakrát z iniciatívy maďarskej vlády sme už prejednávali využívanie európskych prostriedkov. Posledná diskusia prebehla v tomto roku 27. marca. A pri tejto rozprave eh, zastupcovia politických strán sa vyjadrili k svojim postojom z hľadiska využívania európskych fondov. E, čo sa týka budúcnosti e, politiky súdržnosti, Maďarsko je za e, väčšiu transparentnosť, väčšiu zjednodušenosť z hľadiska pravidel mechanizmov a tiež si myslíme, že je dôležité, aby sa nerozlišovalo medzi aktérmi, čo sa týka zachovania rovnakej úrovne kohezných prostriedkov a taktiež zachovanie konvergečných procesov. Toto je tiež dôležité. Nemôžeme obmedzovať e, prístup ku kohezným prostriedkom e, podľa nejakých svojvoľných kritérií. Je potrebné tiež dbať, e, aby bolo zohľadnené aj obdobie po roku 2020, aby sa neznižovali prostriedky pre krajiny, ktoré si to môžu narokovať. Čo sa týka presadzovania nového rozpočtu viacročného finančného rámca, tu je potrebné uvedomiť si, že s odchodom Veľkej Británie bude chýba 10 až 12 miliárd v rozpočte. A pritom sme vystavení obrovským výzvam. A tento pokles príjmov e, nám teda stiaží e, vysporiadať sa s novými výzvami. Ako teda dosiahnuť rovnováhu? Úspešnosť ekonomiky Európskej únie súvisí aj s úspešnosťou politiky súdržnosti. Domnievame sa, že e, kohezné prostriedky a kohezné fondy, ak sa budú znižovať, e, tak e, to ešte prehlbí rozdiely medzi regiónmi a tiež to bude mať negatívne dopady na konkurenceschopnosť medzi krajinami a medzi regiónmi. Tiež je potrebné myslieť na pridanú hodnotu k investíciám členských štátov aj ku kohezii, ale Európska únia by nemala byť len symbolom kondicionality v prípade eh, platieb. Tiež by som eh, chcela, aby sa nemenili pravidlá spolufinancovania dlhu. Ďakujem pekne. Teraz sa pozerám na niekoho zo skupiny socialistov demokratov. Pani Breso, nech sa páči. Thank you, president. Eh, innanzitutto... Eh... Ďakujem pekne. Neskôr by som chcela povedať, že súhlasím s predrečníkmi, najmä s kolegom Hoffom, ktorý hovoril o budúcnosti koheznej politiky, ktorá bude kľúčová pre všetky regióny Európy. Niektoré z regiónov totiž sú v časoch krízy a v časoch krízy stratili konkurenceschopnosť v porovnaní so zvyškom sveta. E tenendo anche conto dei parametri che dal rapporto della Commissione e Tiež je potrebné zohľadniť aj parametre v dokumente, na ktorý čakáme od komisie na budúci rok. Taktiež sa musí pamätať na demografické zmeny, demografické problémy, ďalej relokalizácia, inovácia a tak ďalej. Na toto všetko bude treba pamätať. Nielen príjme ďalej zjednodušenie. Myslím si, že ak naozaj chceme zapojiť všetkých občanov do procesu, ktorý povedie k oživeniu našej ekonomiky, k zmenám, bude si to vyžadovať návrhy, ktoré sa týkajú regionálneho financovania a bude to musieť byť čo najzrozumiteľnejšie našim občanom. Nemôže to byť poňaté príliš technicky a odborne. Naši občania musia pochopiť význam výskumu, vzdelávania, ďalej univerzita a tak ďalej. Toto všetko je súčasťou koheznej politiky a občania to musia pochopiť ďalej. Po tretie, myslím si, že pre mnoho regiónov v Európe je veľmi ťažké vypracovať e, projekt e, v stanovenom čase. E, často sa stráca veľa času. Pomohlo by im, ak by mohli využiť prostriedky, dajme tomu zvyšné z predchádzajúceho roka v príprave do budúcna na také akési prepojenie a premostenie tak aby pani Krel už povedala, aby bol prehľad do toho, aké prostriedky budú k dispozícii aj do budúcna aby tam nebola takáto neistota. Teda tak, aby krajiny a regióny mohli veci plánovať lepšie do budúcna, aby mohli, dajme tomu, poskytnúť aj financovanie vopred pre projekty, ktoré očakávajú do budúcna, pretože infraštruktúra, e, dajme tomu, tu je e, ten čas, ktorý je k dispozícii, relatívne dlhý. Ale nie je možné začať plánovať a až keď dostanete peniaze, ak začnete až vtedy plánovať, tak už máte meškanie. Ďakujem pekne. Ešte raz sa chcem poďakovať za túto možnosť diskutovať e, s zástupcami aj národných parlamentov. E, je to pre nás vždy veľmi prínosné a hodnotné. Ďakujeme pekne. A teraz prejdeme ďalej k národným parlamentom. Pán Gakis z gréckého parlamentu. Pán Gakis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε, όλοι γνωρίζουν ότι η περιοχή μας... Ďakujem za slovo. Všetci vedia, že naša krajina, náš región a konkrétne Látik e, teraz postihli strašné katastrofy. Stratili sme ľudské životy, máme veľa zranených, ale taktiež bola poškodená infraštruktúra tohto regiónu. E, máme tu technické problémy na to, aby sa aktivizoval Fond Solidarity. Ale vzhľadom na núdzovú situáciu a problémy, ktoré spôsobili záplavy, žiadame o pomoc komisiu, ktorá by mala spolupracovať s gréckými orgánmi, aby sa naozaj e, spustili využívanie štrukturálnych fondov. A áno, zjednodušenie postupov by bolo zásadné pre takéto prípady. Je dôležité, že za, zajtra bude Európsky parlament diskutovať o problémoch Grécka. Pokiaľ ide o konvergencie a obdobie programu, súhlasíme o posilnenie e, politík, ako je kohezná politika a SPP posilnenie kohéznej politiky na inštitucionálnej a hospodárskej úrovni je dôležité nielen preto, že to umožňuje posilniť rast v európskych regiónoch a e, prispieva k redukcii nerovnosti, ale tiež umožňuje uskutočňovať európske prioritné politiky ako Európa 2020. Európsky semester a jednotlivé stanoviská sa musia prepojiť, aby sme dosiahli ko- ciele kohezie. Regionálna nerovnosť a makroekonomické prvky netreba zanedbávať. Pokiaľ ide o koheznú politiku po roku 2020, myslíme si, že kohezná politika musí podporovať všetky regióny EÚ bez hľadu na vývoj e, na umieru rozvoja a nemala by sa sústrediť len na menej rozvinuté regióny. Všetky regióny by mali mať možnosť maximalizovať e, možnosti, ktoré im poskytujú kohezné fondy po e, navýšení prostriedkov po roku 2020 by malo zohľadňovať HDP a iné ukazovatele, ktoré poukazujú na to, že politický rozmer a otázky chudoby, be, e, nedostatku pracovných miest a tak ďalej sú zohľadené, aby sme naozaj dokázali posúdiť, aký stav vládne v tom ktorom regióne. je potrebné pozrieť sa na to, ktoré regióny splňajú podmienky na to, aby e, mohli čerpať z kohezných fondov. Využijem túto príležitosť a budem hovoriť aj o návrhu Omnibus. Tento návrh sa týka prác e, e, na infraštruktúre a na cestovnom ruchu. Chceme, aby sa odstranili akékoľvek obmedzenia, pokiaľ ide o turistické infraštruktúry, Európa si musí uvedomiť, nakoľko je dôležitá jej civilizácia, jej kultúra, treba ju chrániť a pomáhať jej rozvíjať sa, aby sme ju mohli čo najlepšie využívať. Ďakujem pekne. A teraz pán, pán Smarandači z rumúnskeho parlamentu. Ďakujem eh, za slovo pani predsednička, vážené poslankyne, poslanci, vážení hostia. My naozaj sa tešíme iniciatíve výboru REGI, ktorý zorganizoval túto schôdzu. Je to príležitosť, aby sme spoločne diskutovali o budúcnosti koheznej politiky po roku 2020. Táto téma e, sa naozaj rieši v Bruseli v európskych inštitúciách. Správa analizuje koheznú politiku v aktuálnom stave. Je to územná hospodárska sociálna kohezia a vypracováva rámec na obdobie po roku 2020. Táto správa nepredchádza návrhu komisie, ktorý očakáme v roku 2018, ale podporuje diskusiu na túto tému a navrhuje politiku na európskej úrovni, ktorá by slúžila trom cieľom poprvé zhodnotiť eh, globalizáciu, aby nikto neostal eh, mimo a ide o tiež o uplatňovanie štrukturálnych reforiem. Uznesenie parlamentu 13. júna 2017 poukazuje eh, na ústavné prvky koheznej politiky po roku 2020 a zdôrazňuje, že je potrebné, aby sme dosiahli konsenzus na dvoch základných princípoch koheznej politiky adekvátny rozpočet a konsolidácia všetkých regiónov vrátane e, prechodných regiónov a menej rozvinutých regiónov. Na tie sa treba sústrediť. Výbor regiónov, ako aj ďalší ak- zaangažovaní aktéry by chceli, aby budúcná kohezná politika bola flexibilná, prehlbená a prepojená. To, čo sa už uviedlo v diskusiách a to, čo sa popísalo, zdôrazňuje nespochybniteľnú pridanú hodnotu koheznej politiky. Táto politika musí byť naďalej hlavným zdrojom investícií, ktorý, ktorá prispieva k udržateľnému inteligentnému rastu vo všetkých regiónoch. Tak ako hovorila pani komisárka Korina Kretu, sme na správnej ceste, pokiaľ ide o koheznú politiku v období po roku 2020. Budúcnosť kohéznej koheznej politiky nemožno oddelovať od e, budúcnosti EÚ. Potrebujeme modernú, silnú, účinnú koheznú politiku, ktorá vedie k inteligentnému, udržateľnému rastu vo všetkých regiónoch Viacročný finančný rámec po roku 2020 musí poskytnúť všetky potrebné prostriedky pre členské štáty, aby tieto mohli uplatňovať koheznú politiku. Táto politika musí v budúcej architektúre rozpočtu zohrávať ústrednú úlohu. Je potrebné, aby sa táto politika e, aby táto politika smerovala na všetky členské štáty, aby tieto mohli dosiahovať pokrok v e, odvetviach, ktoré sú pre Európu kľúčové. Regionálna politika má naozaj jasnú pridanú hodnotu. E, v 7. správe o kohezii sa uvádza to, čo dokazuje, že táto politika prispela ku konvergencii v Európskej únii. My sa domnievame, že v koheznej politike je potrebné navýšiť dôležitosť územného rozmeru a integrovaného prístupu tak by boli totiž fondy eh, využívané lepšie a financovali by sa e, také e, e, projekty, ktoré alebo ktoré teda zohľadňujú lokálne podmienky. V budúcnosti je potrebné identifikovať lepší spôsob, ako koheznú politiku zjednodušiť. Toto by umožnilo zvýšiť účinnosť fondov a dosiahnuť konkrétne ciele čo by bolo dobre ako pre príjemcov, tak aj pre e, správne orgány. Kohezná politika musí byť flexibilnejšia, aby dokázala čeliť novým výzvam. Avšak e, nesmie tým utrpieť stabilita e, zo strednodobého a dlhodobého hľadiska, tak ako sa to aj uvádza v programovom dokumente. Potrebujeme vyššiu mieru koordinácie na úrovni vnútroštátnych parlamentov a Európskeho parlamentu, aby sme naozaj lepšie sa zúčastňovali vytvorenia defi- definície novej koheznej politike. Ko- kohezná politika musí zahrávať kľúčovú úlohu v budúcnom, v budúcnom viacročnom finančnom rámci. Ďakujem vám za pozornosť a chcem ešte raz zopakovať, že sme na dispozícii pre akýkoľvek typ spolupráce. Ďakujem pekne. Povedala som, že budem prísna, pokiaľ ide o časové lehoty. Teraz pán Michals, nech sa páči. Máte slovo, my, pán, alebo pán Michels. Vy, nech sa páči. Ja, herzlichen Dank. Die Kohäsionspolitik... Um... Ďakujem pekne. Kohezná politika podľa môjho názoru je dôležitým solidárnym prvkom. Toto nikto v tejto sále nespochybňuje. My sme o tom presvedčení. Myslím, že skutočne presvedčení. Ale nemôžeme sa tváriť a skutočne opustiť túto miestnosť optimisticky, ako by všetko už bolo vyriešené. My všetci vieme veľmi dobre, že mimo tejto miestnosti, mimo výboru regiónov, že sú tu tendencie robiť škrty. Chcela by som prepomenúť, že tu máme jednu stratégiu, kde vlastne táto kohesná politika sa vôbec neobjavuje. Tá téza, ktorá vlastne tu bola spomenutá, že z menej chceme dosiahnuť viac, ja si myslím, že jednoducho e, toto už bolo naznačené. A treba povedať, že v tomto kontexte jednoducho musíme robiť všetko preto, aby sme spoločne tie národné parlamenty na všetkých úrovniach, európsku úrovinu, ale aj e, k, úroveň jednotlivých krajín alebo regiónov, tu všade sa musíme snažiť aby sme tieto naše vyhlásenie, pokiaľ ide o potrebnosť koheznej politiky, ešte viac zdôraznili. Na záver by som už povedala iba toľko, že ako vlastne vyzerá to naše stanovisko k tomuto a my zastávame názor, že všetky regióny budú, si, si zaslúžia potre- peniaze v budúcnosti a nemali by sa tu robiť škrty. Vlastne poukázal na to jeden z predrečníkov veľmi konkrétne. Samozrejme, tieto peniaze sú potrebné, ale budeme musieť prepracovať ten systém, ktorý máme momentálne v koheznej politike. Musíme odstrániť aj tú byrokraciu, ktorú tam máme, ale aj tu jednoducho vychádzam z toho, že už o tomto hovoríme relatívne dlho a konkrétne návrhy jednoducho ešte stále neboli predložené, takže ich nemáme. Ja si myslím, a to chcem povedať celkom konkrétne, že ja ako predstaviteľka zjednotenej lavice v parlamente, my sa držíme nášho stanoviska v tom zmysle, že makroekonomické kondicionality nie sú jednoducho udržateľné, teda nemôžu sa rozdeliť, pardon, podľa nášho názoru e, treba v tejto oblasti niečo robiť. Pokiaľ ide o vyjadrenie tých úmyslov do budúcnosti, pokiaľ ide o komisiu, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie, kde počúvame, že jednoducho všetko dobré už je pase, jednoducho potrebujeme po, do budúcna určitú víziu v oblasti koheznej politiky a preto v najbližšej oblasti musíme od komisie počuť konkrétne návrhy, aby sme sa pohli z tej fázy vyhadrení a pekných slov ku konkrétnym e, skutkom. Až potom môžeme hovoriť o nejakej konkrétnej budúcnosti koheznej politiky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Ludvík z, Nemeckého parlamentu. Ja, Frau Vorsitzende. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni kolegovia a kolegyne. Spolková krajina Brandenbursko, ktoré tu ja reprezentujem, skutočne hospodársky boom e, zaznamenalo vďaka finančným prostriedkom z európskych fondov. Na začiatku tejto, tohto finančného obdobia, ktoré sme tu mali, sme patrili k takým menej rozvinutým krajinám a teraz sme jedným z tých viac rozvinutých regiónov, takže z vlastnej skúsenosti môžeme povedať o našej spolkovej krajine, že kohezná politika funguje a že jej e, výdobytky sa dajú hmatateľne vidieť. Predovšetkým v tých časoch, kde hospodárska integrácia ako keby sa bola zasekla a kde nacionalizmus a populizmus sa skutočne uberá smerom dopredu a pretláča sa, tak pre mňa práve podporou hospodárskeho rozvoja vidíme ešte konkrétnu sílu tej hospodárskej po- ko- koheznej politiky, pretože táto posilňuje tú jednotu v Európskej únii a nie prostredníctvom toho, že by sa riešili tie rozdiely medzi jednotlivými regiónmi, ale aj v ostatných oblastiach, pretože takýmto spôsobom sa vlastne tie ciele jednotlivé prerozdelili na jednotlivé regionálne úrovne a takýmto spôsobom vlastne Európa cez kohezné politiky, cez kohezné projekty vo všetkých regiónoch sa stáva takou viditeľnou a takýmto spôsobom sa viac môžu občania identifikovať s tými európskymi politikami, ak sa teda postupuje správne. Táto veľká pridaná hodnota európska podľa môjho názoru musí byť ešte viac rozpracovaná a podporená. A to povedali aj ostatní predrečníci, kde túto komunikáciu a na to, aby sme tu mali takúto koheznú politiku aj v období po roku 2020, potrebujeme zdôle, zvýznamnenú úlohu tejto politiky a nie len nejakú marginaliz- marginalizovanú. Musíme sa pozrieť na tú viditeľnosť koheznej politiky priamo v regiónoch, priamo v teréne, avšak zároveň ruka, ruka, ruka v ruke s tým ide aj tá byrokracia, o ktorej sa tu hovorilo a tie kontrolné mechanizmy ako keby, spro, ako keby brzdili tú dôveryhodnosť celej tejto koheznej politiky, ale Európskej únie ako takej. V kontexte radikálneho prístupu zjednodušovania týchto pravidel, ten návrh, ktorý tu odznel, považujem za veľmi slubný, aby sa fondy e, európske zjednodušovali, aby sa to jednoducho implementovalo podľa národných pravidel a predpisov, aby tie kontroly sa obmedzili v prípade kontroly týchto finančných postupov iba v prípadoch, kde došlo ku nejakej korupcii alebo e, sprenevereniu týchto finančných prostriedkov. Európska únia musí aj naďalej sledovať strategické ciele a priority, pokiaľ ide o konkrétne plánovacie obdobia, ale pokiaľ ide o to konkrétne, čo sa dá urobiť na úrovni štátov alebo regiónov, to môžeme robiť, pretože jednoducho máme e, už 10 ročia skúsenosti nakladania s takýmito peniazmi na národnej úrovni. Samozrejme, všetky tie odliš, odlišné prístupy, ktoré tu boli spomenuté, musíme zosúľadiť. Na to, aby sme mohli zohľadniť to, čo jednoducho môžu urobiť členské štáty na svojej úrovni a nedávali to potom na európsku úrovni. Ďakujem pekne. Ďakujem ďalším rečníkom je pán Vojsečovský, ak som to správne vyslovila. Nech sa páči, máte slovo, pán kolega. Ďakujem. Pani przewodnicząca. Ďakujem pekne za slovo. Som poslanec z, Pál- z Polska eh, a som vo výbore pre regionálnu politiku. V koheznej politike v budúcnosti je okrem toho, čo sa tu už spomínalo, eh, potrebné zabezpečiť viac znalostí. Nedávna správa Európsk e, poukázala na to, že za 10 rokov sme v EÚ prišli o 4 milióny podnikov. Zo 14,5 milióna toto kleslo na e, vyše 10 miliónov. Znamená to, že, teda hovorím o farmách, e, takže nám e, miznú rolníci e, rýchlosťou tisíc fáriem denne. E, každý piatý rolník má menej než 45 rokov. U nás v Polsku situácia v ešte nie je úplne najhoršia, ale keď si čítame správu, eh, tak existujú krajiny, kde už naozaj nie sú mladí polnospodárství, väčšina má viac ako 65 rokov, predsahuje až 40 táto veková kategória a v jednom členskom štáte presahuje 50 Pritom tá situácia sa stále zhoršuje, hrozí, že poľnohospodárstvo v Európe zanikne a nebudeme mať potravinovú e, tým pádom istotu. Spoločná poľnohospodárska politika nestačí na to, aby e, zabránila od chodu ľudí z vidieka, aby európsky vidiek e, prestal starnúť. Máme naozaj spoločný záujem na to, na tom, aby sme viac podporovali polnohospodárov. Aj z koheznej politiky je potrebné eh, upraviť stav infraštruktúry, stav ciest, prístupu do škôl, do kultúrnych eh, objektov. V Poľsku majú niektoré samozprávy problém s udržaním škôl. Veľa tých škôl bolo zavretých, deti musia dochádzať E, do väčších e, vzdialeností a to môže byť napríklad jeden z dôvodov, prečo mladí ľudia nechcú zostávať na vidieku a tým pádom neviažu svoju budúcnosť s polnohospodárstvom. Je potrebné si uvedomiť, že samotná SPP, aj keď je veľmi potrebná, e, je potrebná pre polnohospodárov, tak tá samotná ich na vidieku neudrží. U nás v Polsku na 90% územia sa e, použilo iba 10% e, z SPP financovania. A to nie je možné. Do budúcnosti musíme zabezpečiť, aby vidiecké oblasti získali vyššiu mieru podpory z európskych financí. Ďakujem pekne, pani Vána, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi sa teším, že mám túto možnosť pozhovárať sa s našimi kolegami z národnej úrovne. Včera sme tu mali možnosť, mali sme tu delegáciu na úrovni predsedov politických skupín, bol tam aj pán predseda Európskeho parlamentu, pán Taján. Ja som sa stretla s kolegyňami z bulharského parlamentu a mali sme teda možnosť eh, mať tento kontakt. Boli sme aj v kontakte s predsedom vlády a skutočne, čo bolo pozitívne, je to zistenie, napriek tým všetkým rozdielom, ktoré tam viem, pokiaľ ide o vnútorné politické postoje, že otázka koheznej politiky, posilňovania koheznej politiky, ako aj tá kritika na tých plánovaných škrtoch finančných prostriedkov, že to bol dôležitý prvok diskusie. A myslím si, že sa to týka aj rakúskeho predsedníctva a nasledujúceho rumúnskeho predsedníctva, Pán minister Áb sa vyjadril dnes veľmi trefne, za to mu veľmi pekne ďakujem a takisto ste povedali, že potrebujeme diskusiu o tej koheznej politike, ktorá sa momentálne začína rozbiehať. A pani Krell povedala, že my ako Európsky parlament sme viac než pripravení rýchlo hľadať riešenia pred budúcimi európskymi voľbami. Ja si myslím, že čo môžeme skutočne povedať všetci, a je to prierezové v celom parlamente, je, a vidíme to aj v tej správe o kohezii, aká dôležitá kohezná politika je, nie len pre hospodársky a sociálny, e, e sociálnu a hospodárskú jednotnosť, ale aj teritoriálnu celistvosť. Ide tu o solidaritu, o boj proti nerovnostiam, boj proti chudobe, boj proti nezamestnanosti a takisto aj podpora politických cieľov Európskej únie práve prostredníctvom štrukturálnych fondov, predovšetkým pokiaľ ide o klimatické zmeny. A tam, kde ešte nie sme veľmi jednotní, to sú otázky, to ako tá politi- kohezná politika má vyzerať. Už to tu viacerí spomenuli. Napríklad otázka v budúcnosti finančných nástrojov. My zelení sme veľmi kritickí, pretože my si myslíme, že tu je oprávnená kritika Európskeho účtovného tvora, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných prostriedkov, napríklad pokiaľ ide o slovo F, fond EFSI, fond pre strategické investície. Podľa nášho názoru to nemá viesť zakladanie takýchto nových fondov k tomu, aby sa brali peniaze e, regióne, regionálnej koheznej politike a podporovali sa takto iba veľmi rozvinuté regióny, pre ktoré vlastne EFSI bol vytvorený. Malo by sa viac investovať do in- sociálnej infraštruktúry. Čo však my, zelení, by sme si želali, pokiaľ ide o ten celkový raz koheznej politiky po roku 2020-2020, je posilne toho partnerstva partnerstva, to znamená posilne tej zaangažovanosti eh, regionálnych a lokálnych aktérov, ale aj sociálnych partnerov, ale aj civilnej spoločnosti, pretože som presvedčená o tom, že to z dlhodobého hľadiska prinesie lepšie riešenia pre občanov v Európskej únii. Čo však nechceme vôbec, a k tomu takisto sa, v tomto sa takisto pripojím k tomu, čo povedali predrečníci, nechceme, aby kohezná politika bola nejakým trestom pre regióny a mesta, aby museli tieto znášať zlé rozhodnutia národnej, národných parlamentov. To znamená, tu sa obraciame v podstate proti tým makroekonomickým kondicionalitám. To znamená, keď členské štáty napríklad nedodržia deficitné kritéria, kritéria schodového, rozpočtového schodku, že tu potom dochádza k tým škrtom, tak ako sme to videli v takých krajinách, ako je Portugalsko a Španielsko, ale takisto zastávame názor, že napríklad v prípadoch porušovania princípov štát, právneho štátu musí Európska únia jednoducho postupovať prostredníctvom postupov, ktoré sú napríklad začatie uplatnenie článku 7. Okrem toho by sme si skutočne želali, ak by sme sa odvrátili od tej jednostrannej, jednostranného zacielenia sa prerozdeľovania prostriedkov náväznosti na hrubý domáci produkt a by sme uplatnili aj tie ostatné kritéria, ako napríklad kritéria životného prostredia alebo sociálne kritéria. Ďakujem veľmi pekne. Pani Densker z Dánskeho parlamentu dostane slovo. Nech sa páči, máte slovo. Pani Denskier, pardon. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Je skutočne veľkou radosťou, že vo všeobecnosti tu počúvame také názory, že toľko krajín využíva koheznú politiku. My takisto máme prospech z tejto politiky v niektorých oblastiach, ale otázka, ako by sa to dalo zlepšiť, ja si myslím, že je tu veľmi dôležitý parameter, ktorý by mal byť do toho začlenený. To je otázka rozvojového pravidla, pravidla rozvoja tých oblastí, ktoré jednoducho utrpeli urbanizáciou. Netreba zabúdať na to, že ak ste napríklad bohatá alebo chudobná krajina, jednoducho tie výzvy, ktoré sú pred vami, sú stále rovnaké. A ak sa financie prerozdeľujú tým, do tých chudobných krajín, tak Otázka je, že čo sa deje v bohatých krajinách. Ja si myslím, že treba si uvedomiť, že tieto majú takisto také isté problémy. Mali by sme preto lepšie sa pozrieť na koheznú politiku aj z tohto uhla pohľadu. A pokiaľ ide o internet, rýchly internet, neviem ako to je u vás, ale napríklad v Dánsku máme povinnosť poskytovať kúrenie, vodu, elektrinu, ako aj prepojenie telefónne všetkým občanom. Toto musíme zabezpečiť všetkým, ale Teraz by sme do toho jednoducho mali e, pridať ešte aj ten internet, pretože ak niekto nie je na internete, tak sa ťažko jednoducho platia účty. Ťažko sa komunikuje s verejnou správou. Takže pravdepodobne by sme jednoducho mali hovoriť aj o tom, aby tá naša povinnosť bola aj v oblasti poskytovania rýchleho internetu. Takisto sme tu hovorili aj o pracovných príležitostiach, vytváranie pracovných príležitostí. Pokiaľ ide o tie vidiecké oblasti, bohužiaľ, aj tieto e, trpia dôsledkami urbanizácie, pretože pracovné príležitosti sa uberajú smerom do veľkých miest. Ak chceme vytvárať pracovné príležitosti v týchto oblastiach, tak musíme urobiť niečo a my v Dánsku sme sme 4 tisíc pracovných miest v štátnom sektore preniesli do vidieckých regiónov a to znamená, že je pre tieto oblasti to určitá výhoda, pretože ak máte 200 e, pracovných príležitostí tu a tam, možno sa na to napoja napríklad aj také služby ako napríklad holič, alebo kaviáren. To znamená, takáto príležitosť generuje potom aj ďalšie pracovné príležitosti. Takisto aj európske úrady, úrady Európskej únie takisto generujú takto ďalšie pracovné príležitosti. Pani Damato, nech sa páči. Nehovorí do mikrofónu. Pokiaľ ide o koheznú politiku, Rečnička bola upozornená na to, že mikrofón nefungoval správne, takže začne ešte raz. Takže chcela by som takto pozdraviť ešte raz všetkých poslancov, národných poslancov, ako aj európskych poslancov. Nemôžeme jednoducho opomínať to, že skutočnosť je taká, že občania, ktorí nevnímajú európsku politiku pozitívne, je to možno aj preto, že to všetko je veľmi komplikované, pretože sa na to pozerajú možno cez otázku daní, nevidia, aké príležitosti môže táto otázka priniesť. Napríklad u nás na juhu Talianska máme veľmi malú informovanosť o Európskej únie. Je tu veľmi veľa pochybností, pokiaľ ide o využívanie kohezných prostriedkov. Celé to je jednoducho poznačené nedôverou ak napríklad máte koncert v Neapole, ktorý je financovaný z Európskej únie, alebo e, uplynie 200 dní, pokým sa jednoducho niečo preplatí v rámci projektu z Európskej únie, tak to nestačí na to, aby sme vnímali tieto postupy pozitívne a už vôbec niekedy tu hovoríme o nejakých škrtoch v oblasti koheznej politiky. Ja si myslím, že ten návrh, ktorý sme tu mali zo strany komisie, stále viac sa tu spomínajú tie uh, kondicionality, ktoré sú priamo napojené na otázku rozpočtu. Ako jednoducho to majú pochopiť občania? Občania, ktorí eh, vidia, že finančné prostriedky bez nejakej ďalšej globalizácie nebudú. Ako funguje vlastne tá politika prerozdeľovania finančných prostriedkov cez nejaké kvóty? keď to hovorím o investičnej politike. A častokrát sú to pravdepodobne iba prázdne slova. Hovorím tu napríklad o tých politických silách, ktoré, ktoré v našej krajine zohrávajú kľúčovú úlohu. Čo sa teda deje s tými najchudobnejšími regiónmi? Sú tu finančné e, prostriedky, ktoré ako keby neboli súčasťou, e, neboli súčasťou tých pravidel, ktoré sa uplatňujú. A netýka sa to teda našej krajiny, iba týka sa to aj iných krajín. Kde sú ostatné politické sily, ktoré by mohli pomo- pomôcť našej krajine? Vidíme, že Taliansko ešte stále neplní tie svoje podmienky, ktoré by malo plniť. Ďakujem pekne a teraz budeme pokračovať s vystúpením predstaviteľov výboru REGI. Prihlásili sa do tejto diskusie, takže teraz zostane slovo pani Smolkova. Nech sa páči chcem hovoriť o niečom čo tu ešte dnes nebolo hovorené ale keďže sa to týka kohéznej politiky a je to taká moja srdcová záležitosť tak e, chcem povedať určite nie každý vie o tejto informácii že minulý mesiac v e, októbri na výbore libe bol bolo schválené dublinské nariadenie ktoré bolo veľmi komplikované schváliť ja súhlasím s tým že bolo ho treba schváliť len nerozumiem jednému pozmeňovaciemu návrhu alebo jednému článku ktoré hovorí o tom že sa budú uplatňovať sankcie respektíve redukcia štrukturálnych fondov pre tie členské štáty ktoré nebudú uplatňovať relokačný systém pre utečencov. neviem si predstaviť ako sa bude tento mechanizmus uplatňovať v praxi a my utečencov nemáme len teraz budeme mať aj po roku two thousand and twenty aby sme si rozumeli ja som za solidaritu a som aj za to aby členské štáty sa podieľali na spoločnej azylovej politike aby znášali náklady pokiaľ neprijmú utečencov ale nech sa to platí zo štátneho rozpočtu nech sú potrestané štáty a nie regióny ktoré sú chudobné kde je potrebné aby tie finančné prostriedky išli do týchto regiónov. regióny mnohokrát nemôžu za to ako vláda alebo predstavitelia jednotlivých štátov sa dohodnú preto možno by som aj využila túto predstaviteľa eh, rady a komisiu keby sa mohli v krátkosti vyjadriť alebo dať nám odpoveď do budúcnosti ako oni zdieľajú tento názor ako si predstavujú do budúcnosti že sa táto problematika bude riešiť pretože po brexite budeme mať menej finančných prostriedkov a ešte kratiť finančné prostriedky za zlé rozhodnutia jednotlivých členských štátov pre najchudobnejšie regióny mi príde ako nevhodné a myslím si že veľmi zlý prostriedok. ďakujem pekne. Pán Papadimolis, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. E, tu v tejto sále, v tejto miestnosti treba povedať, že väčšina je za to, aby sme spolupracovali, ale vidíme, že nie všade to funguje. Nefunguje to napríklad na úrovni rady, nefunguje to napríklad na úrovni komisie, kde sa robia tie konkrétne rozhodnutia o financiách po roku 2020 Komisár Dubrovský, podpredseda komisie, napríklad nás pred dvomi týždňami v plene Európskeho parlamentu povedal, že časy kríze, tie nerovnosti, ktoré sme tu mali, ako keby pridali na intenzite, pokiaľ ide o regióny a pokiaľ ide o jednotlivé časti Európskej únie. To znamená, ak chceme skutočne na to reagovať, tak si myslím, že kohezná politika ako keby už skončil. Nemôžeme pokračovať ďalej ako doposiaľ, business as usual. Ja si myslím, že niekde, teda vo väčšine eh, členských štátov je potreba eh, niekde tie finančné prostriedky nájsť na to, aby sa tie regióny rozvíjali ďalej. A nemecký kolega samozrejme má pravdu, keď hovorí, keď povedal, že treba zjednodušovať postupy, ale my potrebujeme viac peňazí práve tam, kde tie peniaze sú potrebné, kde je napríklad väčšia nezamestnanosť, kde je väčšia chudoba a kde je menej investícií. Ak to nebudeme robiť takto, tak tú koheziu jednoducho nepodporíme. Takže v stručnosti by som chcel prezentovať svoj názor. Komisárka Kretu, je v prospech koheznej politiky, ale v rámci tejto politiky tu predsa len máme ešte jednu takú časť alebo úroveň, ktorá chce oslabiť koheznú politiku. A teraz by som chcel e, sa takisto obrátiť na aj komisára pre rozpočet, pokiaľ ide o koheznú politiku, aby sa vyjadril, pretože zrazu máme pocit, ako keby on koheznú politiku vôbec nepodporoval. A práve preto ja podporujem také stanovisko, že tu v tejto miestnosti za podpory výboru regionov, za podpory kolegov z výboru regionov, musíme vytvoriť určitý tlak na stranu pána van Nistleroja na to, aby sa skutočne v Brexite postupovalo svedomito, aby sme e, urobili všetko preto, aby sa rozpočet nekrátil. Nemôžeme predsa postupovať takto nelogicky, aby sa spustil článok 83 aby boli potrestané práve regióny hoci práve regióny sú tie, ktoré potrebujú tieto finančné prostriedky. Na to pokázali rumúnsky, bulharskí a slovenskí kolegovia. Ďakujem pekne. Takže budeme mať možnosť spýtať sa pána Oettingera a uvidíme, ako na to zareaguje. Nech sa páči, pani Rodriguez, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Portugalsko skutočne má regióny, ktoré sú veľmi odlahlé a aj chudobné a preto sme veľmi závislí od európskych peňazí. V októbri napríklad ešte čakáme, na, sme čakali na, podpi- na implementáciu toho, čo tu bolo podpísané v minulosti, ale nebudem teraz iba odsudzovať a kritizovať. Napríklad vyjadrím sa k článku 23, pretože finančné prostriedky európskych fondov musia zabezpečiť to, aby kohezná politika vôbec mohla byť implementovaná v našich krajinách. Ale ja sa skôr vyjadrím, pokiaľ ide to finančné nástroje. Kohezná politika musí mať finančné prostriedky a využívať ich, to je prirodzené, ale momentálne to vyzerá jednoducho tak, že kohezná politika ako keby nemala budúcnosť. Zdá sa, že kohezná politika musí pomáhať skutočne tým, ktorí tú podporu potrebujú najviac ale ako keby sme tu trestali tých najchudobnejších. A zdá sa teda, že kohezná politika nemôže v budúcnosti pozostávať iba z nejakých pravidel, ktoré sa týkajú finančných, finančných predpisov. Ako sa môžeme, to je už otázka pre e, pána z ge- výborov regionov, ako je ako sa dá urobiť taká situácia alebo nastoliť také riešenie, aby sme skutočne zabezpečili to zjednodušenie tých, e, zjednodušenie tých pravidel, pokiaľ ide o regionálnu politiku do posiaľ. Myslím si, že to treba urobiť radikálnejšie ako to, čo ste vy naznačili. Ja mám ten dojem, že treba povedať veľmi jasne a stručne, že kto aké bude mať úlohy po roku 2020 a toto musí byť aj dobre odkomunikované, pretože budúcnosť koheznej politiky v budúcnosti, aspoň mne a možno aj ostatným, aj ten európsky projekt ako keby stál a padal práve na tej schopnosti ehm, sprostredkovať tú lásku voči Európskej únie, aby skutočne neprišli okrem tej dôvery o tú lásku. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani, pani predsednička, hovorí pán Ruas. Teším sa za to, že som dostal príležitosť e, vyjadriť sa tu. Chcel by som skutočne e, srdečne privítať aj našich kolegov z národných parlamentov a poďakovať sa za to, že prišli. Zdôrazním tri veci. Chcel by som sa poďakovať za to, že máme takéto spoločné zasadnutie týkajúce sa spoločnej e, politiky výbor regionov, rada a komisia teda už niečo ako keby dostali v písomnej podobe, ale všetko to ešte zatiaľ vyzerá ako keby iba v samotných začiatkoch. Pozrieme sa teda na úlohu tých národných parlamentov v rámci Európskej únie. K tomu treba takisto niečo povedať, pokiaľ ide to úlohu členských štátov. Nie je tu iba o tú úlohu subsidiarity, ale ide tu aj o interparlamentárne kontakty. Podľa môjho názoru to by mohlo prispieť ten základný príspevok na to, aby národné parlamenty boli lepšie pripravené, aby celý ten postup predbiehal demokratickejšie. Poukázal by som na to, že národné parlamenty zohrávajú kľúčovú úlohu ako na to poukázala aj pani komisárka a takisto aj Konstance Krell to zdôraznila vo svojom príhovore. Ide tu predovšetkým o tie chýbajúce informácie, o to nedostanok informovanosti, pretože tí hlavní príjimatelia sú predovšetkým tí, ktorí vedia veľmi málo o koheznej politike, alebo mali by to byť tí poberatelia, ktorí vedia o tejto koheznej politike veľmi málo, pretože v tejto otázke zohrávajú národné parlamenty svoju úlohu. V niektorých štátoch je to tak, že sú regióny, existujú regióny, ktoré vlastne argumentujú tým, že chceli by mať účasť na tejto politike, ale dostávajú veľmi málo peňazí, pretože to zostáva na úrovni štátu. Takže táto politika by mala byť aj naďalej jadrovou, kľúčovou, pokiaľ ide o finančné prostriedky z európskej úrovne. Prečo? Pretože je kľúčová na to, aby e, tá kohézia bola zabezpečená medzi jednotlivými regiónmi na viacerých úrovniach a je to vlastne spomenuté aj v základajúcich zmluvách. To znamená, treba sa podľa mňa sústrediť na to zjednodušenie tých pravidel, pokiaľ ide o poskytovanie týchto finančných prostriedkov, treba zlepšiť kontrolu a preto musí sa e, zlepšiť predovšetkým tá otázka flexibility využívania týchto prostriedkov. Myslím si, že je takisto dôležité, aby sme na jednotlivých úrovniach momentálne boli určitý pokrok a rozhodli sa, že či chceme postupovať tak ako doposiaľ aj naďalej, pretože ja si myslím, že členské štáty a jednotlivé regionálne úrovne musia mať väčšiu možnosť vyjadrovať sa k týmto otázkam. Pán Zelere, ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som zdôrazniť, že štrukturálne fondy sú dôležité, dôležitým investičným nástrojom a mali by aj ostať aj pre východnú Európu, pre región a pre regióny, ale aktuálny stav veci nás skôr naplňa obavami, že tento nástroj, ktorý bol v minulosti taký úspešný, e, by sa mohol dočkať rozsudku smrti a to naznačujú aj čísla, pretože rozpočtové absolutórium za rok 2015 e, ukazuje, že nové programové obdobie aj v roku 2016 e, pre absolutórium tu som zodpovedný ja pre komisiu ja tu opäť vidíme, že sa ešte stále spracúvajú projekty a programy predchádzajúceho obdobia. A to platí aj ten, pred, teda ten predchádzajúci rok. A v tomto novom období, ktoré sa už postupne blíži ku koncu, e, ešte sa vôbec nejako nezačalo. To má rozličné príčiny. Neustále hovoríme o zjednodušovaní, ale nestačí len o tom hovoriť. Je treba to aj splniť. Ja totiž vo svojich kontaktoch s administratívou vidíme, že tam sa to práve znásobilo, tá námaha. Už niekoľko desaťročí človek, ktorý sa tomu venuje v roku 2006 až do, do roku 2013 eh, bolo 2000 pravidel, pardon, 200 pravidel, teraz ich je 2000. Preto je na mieste otázka, nakoľko kontrolné orgány sa eh, nejako dokonca ešte vo svojej práci e, stávajú do cesty e, tejto e, administratíve, tejto štátnej správe a v podstate si kazia týmto pokrok. Ja, keď samozrejme zadáme úlohu mm, poradenským firmám, aby predložili návrh, tak oni ho predložia a bude k dispozícii návrh, na ktorom môžeme potom ďalej pracovať. Myslím si, že je prínosné, že tu máme zástupcov aj z národných parlamentov, aj z regiónov. často totiž e, sa tam pridávajú na tejto regionálnej úrovni ešte pravidlá k bruselským pravidlám a to celú vec ešte ďalej komplikuje a zvyšuje byrokratickú záťaž. Snažte sa pozrieť na to, aká je situácia na ministerstvách, ako sa tam veci hýbu. Bude totiž podstatné e, pozrieť sa aj na operačné programy, tak aby celý systém fungoval čo najefektívnejšie priamo v regiónoch, na mieste, ak by to totiž nefungovalo, ak by naďalej boli takéto omeškania, ako už vidíme teraz, e, niekoľko rokov, tak e, je potrebné zamyslieť sa do budúcna, v kontexte koheznej politiky budeme musieť eh, si uvedomiť, že je tu veľká hrozba, pretože my tu máme medzi sebou teraz iba priateľov kohézie, ale sú aj iní. Ja som pred niekoľkými rokmi z takmer všetkých komisárov počul, že štrukturálne fondy sú najvýznamnejším nástrojom Európskej únie po vytváraní pracovných miest, po vytváraní rastu, ale teraz to už počujem len naozaj veľmi zriedkavo, kolega Kolegyňa sa spomenula, že to ani nie je v pracovnom dokumente komisie. Teda to spoločné úsilie naozaj je potrebné, najmä tam, kde štrukturálne fondy e, e, priniesli e, silnú centralizáciu. Chcel by som vyzvať tieto regióny, ku konaniu ide o Fond pre regionálny rozvoj, teda týka sa to priamo regiónov, oni sa musia zapojiť aj mesta, máme aj mestskú agendu, aj tá sa príliš málo prejavuje. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Pán Hetman, nech sa páči na 3 minúty. Pani przewodnicząca. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Kohezná politika je naozaj základ solidarity Európskej únie. O tom hádam, nikto nepochybuje. Je však škoda, že existuje toľko pochyb o tom, že kohezná politika zjavne pomáha EÚ a regiónom. Chcel by som sa vyjadriť k tomu, čo hovoril pán Schneider z e, výboru regionov. Chcel by som ho podporiť v tom, čo hovoril. Je potrebná väčšia miera dôvery a kompetencie pre regióny. Domnievam sa, zjavne nielen ja. Je to kľúč k tomu, aby e, kohezná politika bola viditeľnejšia, efektívnejšia, reálnejšia, aby mala rozmer, o ktorým nielenže tu diskutujeme v parlamente, je potrebné, aby sme preniesli rozhodovaciu pravomoc o tom, čo sa treba za, čo treba za finančné prostriedky financovať, aby sme toto preniesli na regióny a na samozprávy, pretože oni vedia, čo obyvateľia EÚ potrebujú. E, dnes čelíme situácii, kedy je rozdiel nielen medzi regiónmi, ale v celej EÚ dnes veľa regiónov začína bojovať s problémami rozdielov v rámci regiónu. Hovorím o subregiónoch v jednom regióne. Pokiaľ chceme túto situáciu e, zabrzdiť, tak môžeme použiť e, štrukturálne fondy a kohezné fondy, ale je potrebné, aby sme umožnili flexibilný prístup e, um, ehm, samozprávam. Preto by som naozaj chcel apelovať na to, aby sme viac dôverovali regionálnym samozprávam, pretože to je kľúč pre uh, koheznú politiku, aby táto bola uh, reálna. A pokiaľ by niekto chcel naozaj vidieť pridálnu hodnotu a úspech koheznej politiky, tak vás osobne pozývam do Polska. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Ďalej pán Bogovič na 3 minúty. Ďakujem pekne. Chcel by som pozdraviť aj ja kolegov. Chcel by som ich privítať tu u nás v Európskom parlamente, zástupcov národných parlamentov. Chcem pozdraviť aj zástupcov komisie. Myslím si, že táto diskusia je mimoriadne dôležitá. Všetci sme tu priateľmi politiky súdržnosti tiež to súvisí s princípom solidarity, na a, ktorom je postavená táto politika súdržnosti. Je to e, skutočne e, akési lepidlo, ktoré nás drží pokope. Rozdiely medzi regiónmi sú nadalej pretrvávajúce. Bude potrebné nájsť e, odpovede aj na otázky, ktoré prinesie budúcnosť. Dnes všetci spolu čelíme celému radu rôznych víziev v Európe, či už ide o Brexit, imigrácia a tak ďalej. A tento matematický vzorec e, sa zdá byť veľmi jednoduchý. Je potrebné prideliť prostriedky iným výzvám. Zároveň však strácame Veľkú Britániu, ktorá je čistým prispievateľom do rozpočtu, teda bude potrebné prerozdeliť tie prostriedky nejako inak na iné členské štáty aby nevznikla medzera. Myslím, že by bolo užitočné diskutovať aj u vás v národných parlamentoch, či vaši zástupcovia naozaj hovoria takisto v Bruseli, ako aj u, u seba doma na zasadnutiach rady. Inak totiž politika súdržnosti bude vo veľkých ťažkostiach. My sme zodpovední v otázkach plnenia politiky súdržnosti naozaj ide o pravidlá, ktoré sú príliš komplikované, to je iste pravda, ale je tiež treba si položiť otázku, prečo národné štruktúry, e, prečo potrebujú tak veľa času, aby plnili politiku súdržnosti v praxi. Musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme dokázali e, zaistiť, že bude zaistená budúcnosť tejto politiky aj po roku 2020. Inak bude problém ešte o mnoho viac v budúcnosti. Ja som bol kedysi tiež ministrom, bol som poverený tiež rozvojovým programom pre oblasť vidieka, mal som na starosti e, kohezné fondy. Každý týždeň sme sa stretávali, prebiehali stretnutia. Myslím, že musíme urobiť e, toho ešte veľmi veľa aj v členských štátoch, v hlavných mestách. E, už sme toho dnes povedali naozaj veľmi veľa. Musíme zvyšiť aj popularitu politiky súdržnosti u našich občanov. Občan musí pochopiť, že je užitočné, aby politika súdržnosti um, bola podporovaná, pretože zvyšuje atraktívnosť a krásu našej únie. Ďakujeme pekne. A teraz pani Maletič e, v mene výboru Regi. Ďakujem, pani predsedníčka. Som naozaj veľmi vďačná a som veľmi rada, že tu máme túto možnosť dnes stretnúť sa so zastupcami národných parlamentov a že s vami môžeme diskutovať o budúcnosti politiky súdržnosti v kontexte koheznej správy. Chcela by som povedať tri veci. Poprvé, ak chceme silnejšiu Európu, bude sa vyžadovať viac kohezie. To znamená, že rozpočet na koheziu v budúcnosti, v budúcom eh, viacročnom finančnom rámci nemôže byť znížený. Musí ostať rovnaký sume alebo sa môže zvýšiť. Ďalej, čo sa týka eurozóny a rozpočtovej položky pre eurozónu, to nemôže byť na úkor politiky súdržnosti. To by malo byť naše jasné posolstvo všetkým. A ďalej tretia vec. Už ste o tom dosť podrobne hovorili, aké zásady platia pre politiku súdržnosti. My zavádzame mnoho noviniek um, teda zabili sme mnoho noviniek v období roku 2014 až 2020 a mali by sme bojovať silne za to, že nie je potrebná reforma politiky súdržnosti, tak ako um, sme to už robili v minulosti. E, nemali by sa meniť žiadne princípy a zásady. Dobre, môžeme presadiť zjednodušenie, to bolo prínosné. Ja som práve bola na vypočutí vo výbore pre rozpočet. Musím to spomenúť, lebo je to dôležité. Mali sme tam zástupcu z rady, aj z komisie. A zástupca komisie nám povedal, že predpokladaný časový rámec na dohodu o viacročnom finančnom rámci medzi členskými štátmi a potom medzi parlamentom, členskými štátmi, teda radou a komisiou je zhruba koniec roka 2019, alebo by bolo ešte lepšie, ak by to bolo pred koncom funkčného obdobia tohto parlamentu, teda do júla 2019. Ale zástupca rady nám povedal, že pravdepodobne členské štáty nebudú schopné dohodnúť sa na viacročnom finančnom rámci a na pravidlách o budúcnosti koheznej politiky a že môžeme očakávať, e, že sa to uzavrie až na jar roka 2020. Teda dostaneme návrh v máji budúceho roka, ale tá dohoda naozaj bude k dispozícii reálne až na jar 2020. A to je prineskoro na to, aby došlo k hladkému prechodu do ďalšieho programového obdobia. To všetci veľmi dobre vieme a preto podľa mňa je veľmi dôležité, aby vy vo svojich eh, členských štátoch ste sa snažili pôsobiť na svojich ministrov, ministrov financií aj regionálneho rozvoja a aby sa presadzovali pravidlá čím skôr do praxe a aby boli jasne zadefinované čím skôr, budú potrebné už v roku 2019, nie až neskôr. Inak dôjde k omeškaniu v plnení politiky súdržnosti, tak ako to vidíme aj v tomto období. Ďakujem. That... Vidím, že sme jedného kolegu prehliadli. Nech sa páči. Prosím, nie viac ako 3 minúty. Questo. Ďakujem. I, i plimíres katastrofikés Ďakujem pekne. Záplavy, ku ktorým došlo v našom regióne, to už boli spomenuté, aj keď to priamo nesúvisí s politikou súdržnosti, o ktorej dnes hovoríme. Politika súdržnosti e, však podľa mňa e, s týmito záplavami tiež súvisí. A odrazom politiky súdržnosti e, sú práve takéto katastrofy. Ak nepoznáte tento región, došlo k úmrťu 21 ľudí. Tisíce ľudí sú v blate. E, tak sa na to pozrite, e, ak nepoznáte situáciu, čo sa teda udialo e, v týchto dedinách vďaka politiky súdržnosti. Desiatky rokov veľké skupiny poberali peniaze vďaka fast tracku, vďaka zrychlenému konaniu, vďaka rôznym privilegiám, vďaka uh, rôznym urýchleným konaniam a vďaka tomu kapitalisti sa snažili oživiť hospodársky rast a tie chudobnejšie vrstvy obyvateľstva, ľudia, ktorí tam žili, oni z toho nemali nič, nemali možnosť dostať sa k týmto peniazom, nemali možnosť zabrániť e, týmto záplavám ľudia, ktorí pracovali v týchto podnikoch, nemali k dispozícii tie veľké ce, ako tí veľkí kapitalisti a majiteľe nadnárodných spoločností. Nie je tu až taká veľká pridaná hodnota, ako to hovoríte, a, a nie je to až také efektívne, pretože sa to v praxi neplní. Takáto je realita, prosím pekne, takáto je realita politiky súdržnosti v EÚ. A výsledkom toho je to, čo sa udialo v našom regióne nielen v Grécku, ale v iných eh, krajinách EÚ došlo k záplavám eh, podobného duchu v podstate a podobného druhu. Ja si kladiem otázku, pre koho je určený tento rast, tento rozvoj. Je to pre veľké nadnárodné skupiny, ktoré zhrabnú všetky tieto peniaze, alebo je to niečo naozaj pre ľudí? To je podľa mňa otázka, ktorú si musíme položiť a to je ten zásadný rozdiel medzi jednými a druhými, teda omrvinky pre pracujúcich a, a všetko len pre šéfov veľkých firiem. Takáto je tá skutočná solidarita. Solidarita neexistuje. My sme predložili uznesenie preto, aby sa podmienky obmedzenia zrušili a tiež, aby došlo ku kompenzáciám. A títo ľudia pritom celé roky nedostali ani cent. Pracujú tvrdo, e, snažia sa uživiť svoje rodiny a mali by sa uplatňovať ich kritéria, nie kritéria bankárov. Ďakujeme pekne. Ešte raz ďakujem. A teraz dáme slovo na záverečné slovo našim rečníkom. Začali by sme pánom Ápom. Žiaľ musí odísť o 18. hodine, teda dajme mu slovo ako prvému, aby mohol predniesť záverečné slovo. Äh, aitäh, proua Mihhailova, äh, tänavad äh, selle eest, et... Ďakujem pekne, pani Mihajlová. Chcel by som sa poďakovať všetkým za ich vyjadrenie. ďakujem za to, že dostávam slovo. Na záver budem musieť odísť na letisko o 18. hodine. Huvitav. E, ja... Výmena názorov, ktorú sme dnes absolvovali, bola pre mňa veľmi zaujímavá. Vypočul som si stanoviská, s ktorými plne súhlasím a všetci sa shodneme na tom, že chceme zjednodušiť kritériá, zjednodušiť pravidlá. Nikto nie je proti, ale zazneli tu aj také názory, ktoré boli trošku odlišné. Rada je miestom, kde členské štáty môžu vyjadriť svoje názory a potom sa na nich môžu ďalej pracovať na týchto stanoviskách a komisia potom môže predložiť nový návrh. Predsedníctvo nechce Teda nie je to tak, že by predsedníctvo nechcelo, aby diskusie pokračovali práve naopak my by sme veľmi radi odovzdali štafetu ďalšiemu predsedníctvu, aby tento proces pokračoval v kontinuite. Naozaj veríme, že sa nám podarí dopracovať sa k dohode, čím skôr a že dosiahneme pokrok. Našu politik, politiku súdržnosti naozaj potrebujeme. Považujeme ich za dôležitú, aspoň my tu, tak ako tu sedíme prítomní, Znamená to, že musíme pracovať preto, aby bola rozvinutá. Musí to byť zohľadnené pri našich rozhodnutiach aj na jar budúceho roka, ale v budúcnosti. Želám vám veľa úspechov v ďalšej práci. Ešte raz ďakujem. Ďakujeme pekne. Želáme šťastnú cestu a veľa šťastia v bruselskej doprave. Pokračujeme. Teraz pán Schneider, nech sa páči. Chceli by ste aj vy predniesť nejaké záverečné slovo? Veľmi rád pani predsednička. Ja by som rád nadviezala na niektoré vyjadrenia z diskusie. Téma, ktorá sa týkala viacročného finančného rámca, ja by som raz zúrazil našu pozíciu. V našom stanovisku uvádzame, že očakávame podiel štrukturálnych fondov aj politiky súdržnosti, tak ako je to v rozpočte, teda aby to bolo proporčne zachované. Myslím, že je to odvážna požiadavka vzhľadom na výzvy, ktorým čelíme, ale ak tento podiel nebude v rozpočte, tak už nemôžeme hovoriť o koheznej politike v takejto podobe. To je predpoklad preto, aby sme na to mali dostatočné peniaze. A ja nemám dojem, na rozdiel od toho, čo tu zaznelo, že by komisár Oettinger sa tejto otázke, že by sa nevenoval. Ja už som ho videl viackrát u nás a zajtra ho budete, budete tu mať aj vy. Už zrejme ste ho mali viackrát ako hostia. A my sme už mali. A on už viackrát zdôraznil, že eh, veľmi dobre chápe eh, naše ciele. On totiž bol kedysi tiež eh, ministerským predsedom jedného z regiónov v Nemecku. Eh, ďalej, eh, čo sa týka rozlišovania regiónov, my sme jasne stanovili, že HDP je rozhodujúcim kritériom v rozhodovaní o tom, či ide o slabý región, či je o prechodný región alebo o rozvinutý región, len si musíme dať pozor na to, či budú zohľadnené nové výzvy v rámci cieľov koheznej politiky teda čo, dajme tomu, oslabuje hospodárskú pozíciu daného regiónu a čo by sa malo, dajme tomu, zlepšiť v budúcnosti, ako by sa mohlo zasiahnuť, aby sa e, tomu zabránilo. A v tomto kontexte je relevantné hovoriť o demografických problémoch. Tak, aby sme ešte neznižovali pozíciu slabších regiónov. Ďalej po tretej kondicionalita. E, ja som jasne povedal, že sme proti kondicionalite to sa samozrejme netýka ex ante kondicionality. Táto kondicionalita ex ante môže byť veľmi dobrým nástrojom na to, aby sme dokázali e, ešte zvýšiť efektívnosť e, kohezných nástrojov a ešte zvýšiť ich dopad v regiónoch, e, pozitívny dopad. To, čo nastolil pán Hetman, teda otázku síly regiónov, aj na toto by som rád reagoval, toto je výzva najmä na členské štáty. Členské štáty by nemali vnímať regióny ako niečo rušivé, ako um, niečo, čo im bráni v ich práci. Je potrebné regióny posilniť, pretože to zaistí rozvoj celého štátu predsa. O čo silnejšie budú regióny, o to silnejší bude celý štát. Ďalej zjednodušenie, predposledná vec. Tu musíme eh, dávať pozor, aby sme tú zodpovednosť nepresúvali z jedného na druhého. Isté, že my na úrovni regiónov sa pozeráme na to, čo dostávame z európskej úrovne. Ten komplikovaný súbor pravidel v Európskom parlamente sa uvádza, že aj v regiónoch sa to komplikuje. Teda my si to vlastne presúvame jeden na druhého, túto zodpovednosť. A keď sa snažíme o zjednodušenie, tak sa to týka všetkých. Pán Celer, áno, to je úplne jasné, týka sa to úplne všetkých úrovní, aby sa snažili o zjednodušovanie, ale chcel by som zdôrazniť, že tá komplikovanosť, ktorú máme, je v podstate kaskáda, ktorá ide z hora nadol. Ak budeme mať 2000 strán ak teda máme 2000 strán v tomto období, tak v štátoch a regiónoch sa musia uviezť do praxe a to sa samozrejme ešte rozšíri, bude ich ešte viac. A ďalej, čo sa týka kontroly. Ja si myslím, že kontrola sa trošku e, vymkla spod kontroly. Chceli sme dosiahnuť niečo dobré, ale dosahujeme niečo zlé, pretože tá kontrola je príliš e, rozvetvená e, a spôsobuje to strach v administratíve. Boja sa, že sa dopustia chýb a preto sa to komplikuje, stiažuje, aby sa predišlo chybám. Teda podľa mňa by sa mala viac budovať dôvera e, aj v národné kontrolné orgány a vďaka tomu by sme prispeli práve k tomu zjednodušeniu. Ešte posledná vec. Aj tu sa podľa mňa príliš veľa hovorí o problémoch, o ťažkostiach a ja o tom napokon hovorím všetkom tom, čo súvisí s politikou súdržnosti. Ešte rád by som však zúraznil, že politika súdržnosti je obrovský historický úspech E, v histórii ľudstva nikdy nebolo e, nič podobné ako európska politika súdržnosti, ako tento nástroj solidarity e, funguje. Mali by sme byť hrdí na to, že ho máme, mali by sme to hrdo hlásať aj na vonok, na verejnosti, ďalej ho rozvíjať. Ja verím aj bulharskému predsedníctvu, že bude práve v tomto duchu ďalej diskutovať o budúcnosti politiky súdržnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Schneider, za váš inšpiratívny prejav a naozaj dúfam, že budeme naďalej spolupracovať. Spolu sme silnejší. To je posolstvo bulharského predsedníctva. Teraz dám slovo pani Plump. Chceli by ste to sa, sa na záver vyjadriť? Áno, ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť po rumúnsky concluzia pe care am tras-o eu în... Takže pár slov na záver e, k, disku, ku koncu tejto diskusie. Všetci tí, ktorí sa dnes e, ujadli slova, nielen tí, všetci sme zjavne e, priateľsky naklonení koheznej politike a myslíme si, že kohezná politika musí byť naďalej jedným z pilierov je to najdôležitejšia investičná politika EÚ. A je to vďaka e, pridanej hodnote, ktorú má a ktorú dokázala. Samozrejme, potrebujeme, aby kohezná politika dosahovala vyššiu mieru viditeľnosti. Pretože naozaj každodenne e, vďaka tejto koheznej politike občania, občanom sa zlepšujú životy a toto treba zviditeľniť. A taktiež som e, si všimla, že si všetci myslíme, že je potrebná vyššia miera dôvery. Či už ide o zúčastnené strany alebo o samotné uskutočňovanie kohesnej politiky. E, toto som sa snažila zdôrazniť aj e, v mojom úvodnom prejave, čiže je dôležitá vyššia miera dôvery medzi orgánmi, príjimateľmi na európskej úrovni, na miestnej úrovni som presvedčená o tom, že spoločne e, môžeme e, dosiahnuť dobré výsledky. A máme na to dôkazy. Ukázali sme, že prostredníctvom našich spojených síl, spojených síl všetkých Európánov, sme naozaj prekonali všetky ťažkosti. To, ako sme na tú, ktorú krízu reagovali, záviselo od konkrétneho kontextu, avšak v tejto chvíli mám dojem, že všetci spolu, európske inštitúcie, európske občania, výbor regionov, cítim, že my všetci môžeme naďalej pokračovať v obhajovaní koheznej politiky, ktorú tak veľmi potrebujeme. Chcem využiť túto príležitosť a poďakovať sa pani Konstanz Ekvel za to, ako vždy zdôrazňuje, že európske občania naozaj, naozaj musia čerpať výhody koheznej politiky. Chcem sa vám poďakovať za vaše užitočné rady. Myslím, že by sme sa všetci mali vynasnažiť e, o užšiu spoluprácu. A mám na mysli aj národné parlamenty, aj Európsky parlament, ale aj Európsku komisiu. Všetci Musíme spolupracovať, aby sme lepšie budovali európsky projekt. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem a teraz pani Vasileva, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani Michajlová. Naozaj na mňa urobilo veľký dojem, čo povedal pán Schneider o nadchádzajúcom predsedníctve. Ďakujem vám veľmi pekne za toto inšpiratívne posolstvo, že musíme naďalej spolupracovať, diskutovať, e, debatovať o využití a, a dopadoch koheznej politiky. Na e, Bulharsko je veľmi dobrou platformou pre takúto diskusiu, pretože, ako som povedala, my sme presvedčení o tom, že je to mimoriadne užitočný, viditeľný nástroj, ktorý ľudia oceňujú. Všetci súhlasia s tým, že je potrebné e, zlepšovať e, makroekonomické podmienky, hospodárstvo krajín. A čo potrebujeme, je viac ľudí, ako sme my, ktorí budú toto posolstvo šíriť, ktorí budú vysvetľovať, čo je to kohezná politika. Čo som si zobrala z dnešnej diskusii? A naozaj chcem sa poďakovať za to, že mám príležitosť sa na nej zúčastniť. Bolo to pre mňa veľmi užitočné. Takže v prvom rade, čo som si z toho zobrala? Všetci sme sa jednohlasne zhodli na tom, že kohezná politika by mala pokračovať aj e, naďalej. Súhlasíme s tým, že by to mal byť zásadný prvok koheznej politiky pretože je potrebné implementovať e, finančné nástroje. Všetci sme sa zhodli na tom, že by malo dojsť k istej e, miere flexibility a zjednodušeniu. Tá to zjednodušenie k tomu dojde, pretože v tomto programovom období je to najdôležitejší prvok nariadenia. No a flexibilita by mala získať väčší priestor v tom nadchádzajúcom e, báličku. Flexibilita zo všetkých to či už ide o e, otázku procesov, pravidiel, kombinácia týchto e, prvkov. Toto všetko bude viesť k vyššej miere efektívnosti, k lepším výsledkom. A ešte raz by som chcela zdôrazniť, že čas je veľmi dôležité. Načasovanie je zásadné. Musíme konať v riadnom čase Musíme byť silní, zjednotení, ale musíme byť aj e, konkurencieschopní, preto by sa tie veci mali diať v príslušnom čase. Chcem sa vám všetkým ešte raz poďakovať. Dúfam, že sa čo skoro uvidíme v Bulharsku a budeme v diskusii pokračovať. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé. V Bulharsku zorganizujeme fóra začiatkom budúceho roka. Budú sa venovať práve otázkam koheznej politiky v rámci nového návrhu komisie e, o viacročnom finančnom rámci. Teším sa na to, že budeme pokračovať v diskusii takýmto pozitívnym spôsobom. A som rada, že budeme mať možnosť začať pracovať už od prvého dňa programového obdobia v tom nadchádzajúcom programovom období. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne, naozaj som veľmi rada, že som tu mohla byť. Ďakujem pani Krejl, teraz e, vy. Ďakujem pekne pani predsednička, veľmi v krátkosti poznámka z mojej strany. Teším sa na bulharské predsedníctvo. Boli sme práve s delegáciou v Sofii a myslím si, že Skutočne je tu veľká angažovanosť na to, aby sme mali dobrú, efektívnu koheznú politiku a to je dobrý signál z bulharského predsedníctva. Tešíme sa na to a takisto sa tešíme na to, že pani Plum tu bola, že e, práve sme napríklad boli s inou delegáciou v Rumunsku a čo by som si bola želala práve napríklad z týchto dvoch krajín, aby sme tu mali pozitívne príklady, ktoré existujú, ja som ich sama videla na vlastné oči, že ako tá kohezná politika v regiónoch skutočne funguje. A možno teda ešte jedna pripomienka. Hovorili, všetci ste si všimli, že vlastne všetci sme sa do, zhodli na tom, že čo chceme. Ale mimo tejto miestnosti je ešte veľa ľudí, ktorí to nevníma rovnako a preto ten náš boj v rámci Európskeho parlamentu s komisiou, s členskými štátmi potrebovalo by to určitú podporu, ak by sme mohli jasne preukázať, že vlastne tá implementácia kohoznej politiky skutočne ide smerom dopredu a že tie finančné prostriedky skutočne prichádzajú. Najhoršie, čo by sa mohlo stať, že ak by sme dostali finančné prostriedky, ktoré by sa nedali vyčerpať, ktoré sa potom musia vrátiť. To je jednoducho vtedy, že keď sa napríklad rokuje o vyšší rozpočet v ďalších e, rokoch e, vždy nepríjemná situácia, pretože ťažko sa potom argumentuje, keď vieme, že sa peniaze nevyčerpali. Takže by som sa skutočne tešil, ak by sa nám to skutočne podarilo spoločne dosiahnuť, e, tak aby sme boli spokojní na všetkých stranách. Ďakujem pekne. Pán Fan Breska, máte možnosť byť posledným rečníkom, takže nech sa páči. Ja by som sa chcel všetkým z vás poďakovať za, myslím, skutočne takú jednomyselnú podporu koheznej politiky a za to, že ste nám pripomenuli, aká dôležitá táto politika je aj pre občanov, pretože to skutočne vychádza z partnerstiev na to, aby sme zlepšili to celkové, celkový blahobyt občanov. Ako to povedali aj viacerí z vás, vlastne tie úspešné príbehy, ktoré tu máme, málo kedy sú odkomunikované a známe, takže je dôležité aj pre nás na komisii, ktorí s tým pracujeme, aby sme vedeli o týchto informáciách, aby tá motivácia pre nás bola takýchto kritických ťažkých časoch zvýšená, keď vlastne hovoríme o novom legislatívnom rámci a financiách pre budúcnosť. Ako sme povedali, legislatívny rámec a jeho návrh má byť predložený na jar budúceho roku. Takže ďakujem pekne za všetky tie vyjadrenia, ktoré sme tu počuli. Budeme sa snažiť ich zapracovať čo možno najviac. Myslím, že boli skutočne eh, kvalitné tie vyjadrenia a ešte dve, tri veci, ktoré by som chcel spomenúť, ktoré tu boli nastelené, pokiaľ ide o tú kondicionalitu. Ešte raz teda, e, myslím, že sme to prehnali, to netreba spochybňovať, chceme teraz túto, e, túto oblasť znižiť, zredukovať, ale predsa len treba povedať, že v niektorých otázkach, v niektorých investíciách, nazvime ich teda nejaké prípravné otázky alebo predpodmienky, Ehm, napríklad v oblasti dopravy. Stále tu máme financie, eh, veľa peňazí v, práve v oblasti dopravy a zistili sme, že v niektorých krajinách nie sú nejaké eh, plány ohľadne dopravy, takže ako máme investovať miliardy do dopravy, do tohto sektora, ak skutočne nevieme, aké je strednodobé a dlhodobé stratégie v jednotlivých krajinách. Takže takéto otázky, toto sú tie podmienky alebo predfázy, ktoré treba zohľadniť zjednodušovanie. Ďalšia otázka. Nepôjdeme nejakou cestou revolúcie, to treba povedať, ale také e, jednodušenie je predsa len dôležité. A ten prístup, ktorý my uplatňujeme, je to, že my robíme uplat... E, e, prejdeme tie jednotlivé predpisy jeden po druhom a spýtame sa, či ich skutočne potrebujeme, pretože niekedy nevidíme dôvod na to, aby boli Uvediem príklad. Viacerí z vás boli zodpovední za programy a viete, že programy môžu tie peniaze míňať iba v určitých programových e, oblastiach. To znamená, Brandenbursko to bolo spomenuté, takže to využije iba Brandenbursko. Ale sú tu samozrejme aj výnimky, je to vždy komplikovanejšie, sú tu za určitých podmienok možnosti investovať peniaze aj nad rámec tých limitov toho programu. Ale ja sa teda pýtam otázku, ak partnery, ak teda program je odsúhlasený tak, že tie peniaze sa napríklad uplatnia na nejakú výstavu v Číne, pretože toto môže pomôcť podnikom v Brandenbursku na to, aby mali nejakú medzinárodnú reklamu a urobiť boom v oblasti o podnikov, takže prečo by sa to malo spochybňovať? Ja si myslím, že pokým tento program a partnery v programe sa na tom dohodnú, tak by to nemali byť zo strany EÚ nejaké pravidlá. To je iba jeden z príkladov, Vrátime sa možno k tomu na jar a dúfam, že sa nám to dovtedy podarí robiť tak, aby sme vás presvedčili. A to sa takisto týka aj tej kontroly v oblasti auditov. V ideálnom svete by to bolo tak, že by sme vychádzali teda z národných pravidel, pretože národné pravidlá sú pravidlami, ktoré národné úrady poznajú, poznajú ich poberatelia, pretože väčšina z tých finančných prostriedkov sú také, aby ste nemuseli porovnávať národné predpisy, európske predpisy a potom nie ste si istí, že ktoré pravidla vlastne sú tie, ktorých sa máte držať. Ale zároveň nemôžeme ísť až takým riešeniam, kde vôbec nebudeme mať prehľad, čo sa vlastne deje. My vieme, že Európska komisia je zodpovedná za rozpočet ako taký a preto potrebujeme určité garancie a záruky, aby sme vedeli, že to, čo sa deje priamo v teréne, skutočne sa drží nejaký štandard, a To znamená, že vždy to budú určité pravidlá. Ale ako som povedal, našim cieľom je to, aby sme v prípadoch, kde vidíme jasne, že administratívy zvládnu, že úrady vlády v členských štátoch to zvládnu bez nejakého dohľadu Bruselu, tak im jednoducho treba dôverovať. Ale bohužiaľ nemôžeme my vychádzať iba z dôvery. Dôvera samozrejme sa dá budovať, ale nemôžeme ju budovať na nejakých predpisoch. A ešte posledná vec, ospravedlňujem sa, že hovorím tak dlho, pokiaľ ide o tie alokačné kritéria, myslím, že potrebujem sa na ne vážne pozrieť. Nemôžeme vychádzať teda iba z HDP. Hrubý domáci produkt bude aj naďalej dôležitou súčasťou ale treba sa pozrieť aj na nové výzvy a na to, do akej miery by teda tieto výzvy reagovali, na, tie nové politiky reagovali na tieto výzvy, či už je o klimatické otázky alebo podobne. A flexibilita, zacielenosť na výsledky, počul som to viacerých z vás, ktorí sa ťažujú na to, že tá politika nie je dostatočne flexibilná, súhlasíme, momentálne zvažujeme, radikálne myšlienky, napríklad, že v budúcnosti, ak napríklad budeme sa zamýšľať nad tým, že tu budeme mať ešte stále 7-ročný MMF, tak budeme programovať iba tých 4, 4 alebo 5 rokov, potom bude revízia, kontrola, potom období a vlastne sa zistí spoločne, že či by sme potrebovali odmeniť možno tých, ktorí skutočne majú dobré výsledky, alebo či to nové priority, ktoré sa možno objavili, napríklad migrácia, s ktorými sa nedá počítať dopredu. Takže aby sme tu mali väčšiu flexibilitu v tom zmysle, ako sa tie finančné prostriedky pridelujú a vypláca. Ale to bude prekvapenie do budúceho roka, uvidíme, kde sa dostaneme. Takže ďakujem. Ďakujem veľmi pekne všetkým. Tešíme sa na prekvapenia do budúcna. Dúfam, že nebudú príliš veľké. Ďakujem teda ešte raz za vaše príspevky. Chcem sa poďakovať všetkým z vás, predstaviteľom národných parlamentov. Ďakujem za to, že ste sa vyjadrili. Ďakujem ešte raz. Oce, uistujem vás, že my veľmi oceníme vaše skúsenosti, vaše stanoviska, vašu podporu našej práce, pokiaľ ide o koheznú politiku tu v Európskom parlamente. My veľmi si hodnotí, veľmi si ceníme takéto zasadnutia a dúfame, že budeme v kontakte aj naďalej. Ďakujeme ešte raz za všetky tie stanoviska z vašej strany, ktoré sme dostali z pohľadu národných parlamentov a vlád a ďakujem za to, že ste sa vyjadrili aj dnes na tomto zasadnutí. Treba povedať, že všeobecný záver, ktorý z tohoto môžeme vyvodiť, tak ako tu všetci sedíme, myslím, že všetci sa snažíme e, mať víziu lepšej budúcnosti koheznej politiky. Chceme, aby sme mali jednoduchú fungujúcu koheznú politiku, ktorá bude zacielená na potreby európskych občanov, aby tu bola väčšia flexibilita, väčšia transparentnosť, aby, tu bolo, aby to bolo zrozumiteľné, to znamená politika, ktorá bude skutočne investovať do rastu a pracovných miest a myslím, že ak budeme zjednotení, tak sa nám to podarí dosiahnuť. Podarí sa nám to, pretože máme dobré skúsenosti, pokiaľ ide o spoluprácu s komisiou ohľadne Omnibus, prečo by ste tam neprezentovali možno nejaké revolučné myšlienky. Ale komisia je veľmi prísna v rámci rokovaní, ale to už ja iba žartujem. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz, ďakujem za vašu účasť, bolo to veľmi plodné, tieto diskusie. Dúfam, že to nie je posledné stretnutie tohto rázu a tešíme sa na to, že sa stretneme v budúcnosti v Európskom parlamente opätovne. Takže ďakujem pekne všetkým, aj, poslan- aj tlmočníkom, za to, že sme sa takto porozumeli, za to, že ste mali možnosť rozumieť vašich kolegov, ktorí hovoria iným jazykom a týmto končím zasadnutie. Ďakujem.